Vážený pán premiér Španielska, ďakujem za to, že ste e, prijali e, pozvanie do Európskeho parlamentu, aby ste s nami, s poslankyňami a poslancami hovorili o stanovisku Španielska k Európe, k Európskej únii. Dnes je politicky veľmi dôležitý deň, pretože e, sa od včera zaoberáme problémom Brexitu, avšak e, je aj pre nás veľmi dôležité hovoriť o témach, ktoré sú pre Úniu najdôležitejšie. Imigrácia. Tu Európsky parlament hlasoval za reformu Dublinského nariadenia. My sme požiadali, o, požiadali radu a členské štáty, aby hlasovali za náš návrh. A chceme týmto uzavrieť e, diskusiu, ktorá už trvá veľmi dlho, týka sa, e, týka sa e, premiesňovania utečencov a e, tiež je tu otázka rozpočtu, kde parlament žiada investovať viac, teda od 1,1 až 1,3 do 1,3 HDP a my by sme chceli, aby sme navýšili rozpočty bez obmedzovania Eh, výdavkov členských štátov, teda z vlastných zdrojov Európskej únie a eh, tu je otvorená diskusia o reforme Európskej únie tu v parlamente. Hovorí sa o reforme investícií na pôde Európskeho parlamentu. Ale pre nás je tiež dôležité obhajovať eh, pozíciu parlamentu ako srdca európskej demokracie a sme tu už 40 eh, rokov, pripomíname si 40. výročie a eh, Európsky parlament zohrával úlohu kľúčov a takisto si pripomíname eh, výročie vstupu Španielska do Európskej únie. Ja by som chcel privítať pána ministra zahraničných vecí Španielska, ktorý tiež pôsobil v tejto snemovni, takže vás tu vítam. pán Borel, ktorý bol dokonca predsedom. Takže vás, pán premiér, vítam a teraz vám odovzdávam slovo. Señor Eh, presidente del Parlamento Europeo, señor eh, vicepresidente de la Comisión Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, eh, vážený pán podpredseda Európskej komisie, vážené dámy a páni, je pre mňa skutočne podstou sa môcť tu pred vami postaviť a hovoriť o vízii Španielska s oduševnením o budúcnosti Európskej únie. Ja teda hovorím oduševnenie, pretože je to moje presvedčenie a mám s tým vlastnú skúsenosť. V roku 1985, keď e, bol podpísaný akt o vstupe e, Španielska do vtedy Európskeho hospodárskeho spoločenstva, som mal 13 rokov a e, napriek tomu, že prebehlo toľko času, si tento deň ešte stále pamätám. Pamätám si tie emócie, ktoré pamätám si tie emócie, ktoré sme pociťovali po tých eh, desaťročiach absencie demokracie a slobod v Španielsku. Pamätám si na to, ako moji rodičia, ženy a muži, eh, hľadeli na Európu ako Európu eh, práva, pokroku a súdržnosti. A v tento moment znamenal pre Španielsko mnoho vecí. Okrem iného to bola garancia toho, že už neurobíme krok späť a že sa nevrátime do histórie a že už nikto e, nikdy nebude deštruovať demokraciu v našej krajine. Odvtedy, odvtedy e, generácie e, Španielok a Španielov, teda napríklad moja generácia, pozorovali, ako sa napríklad hranice zmenili na vec minulosti a že sa budovali styky a solidarita s ľuďmi, ktorí boli od nás fyzicky ďaleko. My e, sme tiež pozorovali, že sa e, rešpektujú hodnoty, ktoré sa považujú za e, európske. Istota v súdnictve, rešpekt právneho štátu, dialog a tolerancie, feminizmus, jednota, rovnosť v príležitostiach, bratstvo, ekológia a medzigeneračná solidarita. A my si dnes môžeme povedať, že sme oduševnení Európania a sme hrdí na to, že sa nám toto všetko podarilo. Takže vám ďakujem, pán predseda Tajany, že ste mi dali príležitosť prehovoriť pred týmto parlamentom. E, ja si myslím, že je to veľká vec, e, pretože si pripomíname 40. výročie prvých volieb do Európskeho parlamentu a e, myslím si, že Európu nemožno oddeliť od základných demokratických hodnot. Takže dámy a páni, ja by som sa chcel hneď na prvom mieste vyjadriť k hlasovaniu v britskom parlamente, ku ktorému došlo včera. E, ako e, predseda vlády členského štátu musím vyjadriť polutovanie nad tým, že došlo k odmietnutiu návrhu dohody zo strany e, Spojeného kráľovstva. A to napriek rokovaniam, ktoré trvali viac ako rok a pol. A pán Barnie, hlavný vyjednávač, tu odviedol naozaj vynikajúcu prácu a zjednotil pozície 27 členských štátov E, teda, ako som povedal, išlo o dohodu, o ktorej sa rokoval rok a pol. A ja si myslím, že to je dohoda najlepšia možná. Je to možnosť, ktorá chráni najlepšie záujmy tak Spojeného kráľovstva, ako aj e, členských štátov e, Európskej únie. Je to možnosť, ktorá chráni nielen práva občanov únie, ale aj um, najväčšie firmy, alebo teda všetky firmy. A toto by sa veľmi ťažko podarilo dosiahnuť inak. Eh, Brexit jednoducho musí byť eh, kontrolovaný a musí byť organizovaný. Je tu eh, teraz potrebné nechať britskej vláde priestor na to, aby podnikla kroky, ktoré treba podniknúť. A my ako členské štáty, ako aj inštitúcie spoločenstva Európskej únie, hm, Európska komisia, rada budeme musieť podnikať opatrenia na to, aby sme minimalizovali škody, ktoré spôsobí prípadný neorganizovaný Brexit. Ja som, dámy a páni, vždy vyjadroval svoj názor aj u nás doma v parlamente, aj tu, aj v rôznej komunikácii, že Brexit je, e, je nešťastím pre britský, e, britský ľud, ako aj pre Európsku úniu. My nestrácame len Britániu, ale um, Briti, e, myslím, stratili uh, podporu svojej vlády a napriek tomu je treba toto rozhodnutie rešpektovať a uh, je potrebné zachovať čo najúžšie styky Británie s Európskou úniou. Naše princípy sú však jasné. Nedeliteľnosť tých štyroch základných e, hodnôt a e, nedeliteľnosť Európskej únie a my sa momentálne E, nachádzame v bode, kedy máme možnosť tieto hodnoty chrániť. A ja by som teraz chcel hovoriť e, o tom, že je treba mobilizovať Európu. Ja by som chcel povedať, že je treba vrátiť legitimitu Európe e, pred novými výzvami, ale tu prebieha deštrukcia Európy a my to vidíme veľmi jasne. Aj vnútri, aj vonku sú tu aktéry, ktorí majú záujem na deštrukcii. Ako líder sociálno, sociálno-demokratickej rodiny v mojom štáte E, chcem, aby Európa chránila a aby sme Európu chránili. A e, práve kvôli tomuto môjmu presvedčeniu a kvôli tomu, že je potrebné zlúčiť myšlienku Európy s tým, čo e, občania od Európy očakávajú, sa ma niekedy pýtajú, čo vlastne chcem v, týchto svojich vyjadreniach povedať a ja to môžem zhrnúť tým, aby Európa chránila v tomto historickom čase a aby sme chránili Európu pretože ak chceme budovať Európu, musíme budovať Európu, ktorá bude chrániť eh, tých najzraniteľnejších. Eh, chceme chrániť mladých, eh, chceme chrániť tých, ktorí nemajú prácu, chceme chrániť ľudí, ktorí majú 70 rokov a u nás v mojej krajine sú ľudia, ktorí sú mnoho mladší a nevedia si nájsť prácu a trpia rôznymi dôsledkami, napríklad globalizácie. Ale tu treba zabezpečiť, e, aby sme ochránili e, e, ľudí pred neistotou v pracovnej oblasti. Európa by mala garantovať obranu našich občanov prostriedkami, ktoré z únie urobia globálneho aktéra, ktorý je schopný obhajovať svoje hodnoty a svoje ideály. Chrániť Európu je potvrdzovať náš, náš záväzok v Parížskej dohode a boj proti, boj, boj proti klimatickým zmenám. Aj toto by malo kulminovať v únii e, ekonomickej a aj menovej. A my e, toto môžeme urobiť len, ak Európu zmierime s vlastnými občanmi, ak Európu budeme budovať autonómne, tak, aby dokázala obhajovať svoj model e, sociálneho blaha a Európa by mala zároveň dobudovať ekonomickú a menovú architektúru. Takže my chceme teraz, nesmieme váhať, naši, naši nepriateľ, nepriateľa Európy, tí hľadia smerom k autoritárstvu a e, táto retorika e, vždy niekoho vylučuje. E, tieto metódy a tieto lži sú často spochybniteľné a teraz je práve chvíľa ukázať našu, naše odhodlanie a snahu ochrániť túto našu úniu. Dnes sa bojuje reálna vojna v oblasti myšlienok a návrat, alebo teda pokrok e, tu bojuje proti návratu naspäť a my vieme, že e, budúcnosť sa nikdy nedosiahla tým, že sa kráčalo naspäť a my nemôžeme ustúpiť ani o milimeter pri obhajobe európskeho modelu. Európa by mala chrániť všetkých. E, a my tým nemyslíme len členské štáty alebo Európsky parlament alebo národné parlamenty, my tým myslíme aj na občianskú spoločnosť, ale všetkých občanov my chránime Európu. A tí, ktorí tvrdia, že treba tento celok rozbiť aj tu e, v tejto snemovni, e, Európa e, nikdy neznamenala hrozbu pre, pre vynimočnú rôznorodosť našich krajín, našich jazykov, našich kultúr. Európa znamená presný opak. Európa je zmnožením. Nikdy nejde o delenie identity. Ja nie som menej Španielom len za to, že som Európanom. Práve naopak. Takže Európska únia tá by nemala zostať len akýmsi geografickým vyjadrením ako jednotou. Malo by ísť o e, úniu hodnot, e, hodnot, ktoré sú založené na francúzskej revolúcii, slobody, jednotný, e, slobody, e, e, rovnosti a bratstva. Toto sú hodnoty, ktoré z našich spoločností môžu robiť spoločnosti otvorené a optimistické. To sú také spoločnosti, ktoré budú inovovať a tvoriť, ktoré v budúcnosti budú vidieť príležitosti a nie hrozbu. A, soci- a, a zároveň ma- musí zo spoločnosti, ktoré budú prepájať konkurencieschopnosť s určitým sociálnym záväzkom. Teda e, tento náš záväzok napríklad e, k cieľom e, udržateľného rozvoja z agendy 2030, čo je reálny sociálny záväzok na globálnej úrovni, môže znamenať, že v nasledujúcom desaťročí Európa bude jeho hlavným veľvyslancom a bude ho presadzovať, takže by sme mali pamätať aj na toto. Dámy a páni, ja by som eh, chcel povedať, že eh, tu existuje určité sklamanie eh, z globalizácie a to je sklamanie, ktoré vedie k mm, extrémnym vyjadreniam, extrémnej retorike. A to je troška paradox, pretože na jednej strane globalizácia redistribuovala bohatstvo na celej planete a znížila globálnu nerovnosť. Na druhej strane však zvyšuje nerovnosť v našich vlastných spoločnostiach. Takže e, ten, to posolstvo antieurópanov e, súvisí s týmto fenoménom. E, globalizácia nie je žiadna prirodzená katastrofa, proti ktorej nie sme proti ktorej sme bezmocní. Ako GT hovoril, rodičia by mali svojim deťom dať dve veci. Korene a krídla. A Európska únia by takisto mala svojim občanom poskytnúť korene, teda akési zakotvenie a zároveň krídla, teda e, dať e, nám možnosť, aby sme prosperovali na základe príležitostí v celom veľkom svete. E, my, dámy a páni poslankyňa a poslanci, sme uprostred veľkej epochálnej zmeny. 26. mája sa otvorí nový politický cyklus v Európe a my potrebujeme garantovať trvanlivosť sociálneho modelu európskeho aj v tomto novom volebnom a funkčnom období. Mali by sme dobudovať e, hospodársko-menovú úniu a dobudovať takisto politickú, sociálnu a povedal by som za seba aj ekologickú úniu. E, desať ročie po, e, po iniciovaní um, alebo teda 10, 10 ročie po kríze ešte stále mnohí naši občania trpia aj dôsledkami. E, dochádza tu, asociujú si Európu s úsporami, e, do, nas, nachádzajú sa na okraj pracovného trhu, a um, Európa jednoducho síce e, šetrila, ale my by sme nemali šetriť e, na tých, ktorých e, finančná kríza postihla naj, najhoršie. A v dôsledku tej krízy totiž sa prehlbila nerovnosť a to osobitne nerovnosť medzi generáciami a medzi rodmi. A takisto tu je neistota na pracovnom trhu ženy napríklad e, boli postihnuté e, tou neistotou na pracovnom trhu viac než muži a preto teda je tu e, aj tá neistota na pracovnom trhu, aj oslabenie sociálneho štátu a my sme takto dospeli k rozdielom v našich, našich spoločnostiach a takisto medzi nami samými. Sú tu krajiny severu a krajiny juhu. Sú tu dlžníci a veriteľia. A je treba túto etapu konečne uzavrieť a nájsť v Európe to, čo nás spája, to, čo spája občanov. E, územná súdržnosť je zásadným pilierom. Ja by som povedal, že je to svetový unikát v Európe, v sociálnej Európe. My totiž musíme e, podporovať akýsi nový sociálny kontrakt. Áno, e, globalizácia môže viesť k strate pracovných miest v Európe, ale nie je to hrozba, je to výzva ako e, globalizáciu využiť. My by sme mali stanoviť jasné, merateľné ciele zamestnanosti a sociálnej spravodlivosti, ale takisto udržateľnosti e, nášho sociálneho štátu, e, štátu blaha. My by sme mali posilniť túto perspektívu a to prostredníctvom hospodárskej koordinácie a politiky súdržnosti. Toto je filozofia za návrhom európskeho poistenia v nezamestnanosti, s ktorým prišla španielská vláda. Malo by ísť o reálny backstop pre ľudí, e, kde bude potrebné doplniť obsah, pretože tá myšlienka tá je veľmi dôležitá. Ja si myslím, že e, doplňa solidaritu a európske občianstvo. A my by sme teraz mali aktívne podporovať a paralelne s tým e, do, dobudovávať aj Európsku hospodársko-menovú úniu. A týmto istým smerom je potrebné do, dopracovať úlohu, ktorú nám zverili európske odbory. Tu, je, tu sa napríklad pracuje na smernici o zosúladení rodinného a pracovného života a my musíme zabezpečiť, aby všetci tí, ktorí bez ohľadu na svoju rasu, e, sex alebo vek e, mali prístup k pracovnému trhu bez akékoľvek diskriminácie e, tí, ktorí chcú pracovať. A tu my musíme bojovať proti neistote na pracovnom trhu a táto neistota tá je veľmi zásadná a je nemožné, aby mladí tohto kontinentu žili horšie než predchádzajúce generácie. A teraz je dôležité um, podporiť napríklad uh, uh, garanciu pre mladých. Takže, vážené poslanky a poslanci, pred 7 mesiacmi uh, Španielsko zostavilo vládu, v ktorej je najviac žien na svete. A toto je milník na ceste k rovnosti medzi mužmi a ženami a napriek tomu, že ešte zostáva e, pred nami dlhá cesta, napriek tomu, že pred nami ešte zostáva dlhá cesta, je to cesta, ktorú by sme nikdy nezvládli, keby sme nemali poput e, Európy. Takže v tomto prípade by som chcel poďakovať e, osobitne ženám, poslankyňam z celého kontinentu, E, za to, že presadzujú ideál, e, ktorý je, myslím, európsky, a to feminizmus. E, otázka nerovnosti pohlaví, tu Španielsko nechce ústupiť ani o krok. My práve naopak podnikáme kroky vpred, ale aj tu je veľmi dôležitý príklad Európy a preto podporujeme schválenie stratégie pre rovnosť rodov v Európskej únii so záväzným, záväznou povahou tu je treba zohľadniť to, že ženy napríklad trpia vyššou nezamestnanosťou a neistotou práce než muži a toto treba odstrániť. A e, v Európe jednoducho musíme e, bojovať e, v prospech žien v tomto doslova storočí žien. My potrebujeme tiež pokročiť v záväznosti princípu európskeho piliera sociálnych práv a tu je veľmi dôležitý princíp rovnosti, rodovej rovnosti k prístupu v práci, alebo na pracovný trh, pričom chcem zopakovať, že podporujem e, nariadenie o Európskom orgáne práce, ktorý by mal garantovať e, práva e, zamestnancov na pracovnom trhu v celej Európe. Európa musí rozšíriť rovnosť príležitostí a to aj k vzdelaniu, pričom kultúra, veda, a výskum sú, a na tom sa asi zhodneme, základným pilierom e, boja proti tým, ktorí chcú e, deštruovať našu demokraciu. Takže, dámy a páni, aby sme garantovali bezpečnosť našich e, občanov a posilnili aj našu úlohu na celom svete ako svetového aktéra, je potrebné rozhodne pokročiť aj v budovaní Európy bezpečnosti a obrany. A my sme pred rokom rozbehli stálu e, štrukturovanú spoluprácu, pričom sa podnikajú kroky v oblasti obrany. E, po 10 ročiach doslovnej paralýzy a práve teraz je treba vykonať tie rozhodné kroky. My by sme chceli otvorene e, pokročiť s vytvorením skutočnej európskej armády. Únia, vážené poslankyne a poslanci, musí ukázať, ukázať svetu, že je tzv. mekou silou z vlastnej vôle, ale nie kvôli slabosti. My e, musíme posilniť svoju schopnosť chrániť vonkajšie hranice a e, musíme podporiť túto politiku e, reálnou a dôveryhodnou silou v globálnom hľadisku. Európska únia je atraktívny model a príklad pre celý svet. Niekedy sa na to zabúda, zabúda ale prečo? Preto, lebo práve Únia nám umožňuje hrať vedúcu úlohu na svete. My predstavujeme alebo ukazujeme možnosti takéhoto multilaterálneho rámca, e, pretože stojíme tvárou v tvár ostatným veľkým aktérom na svete ako rovný s rovným. A Španielsko e, je ochotné prispieť k tomuto líderstvu a to e, vďaka našim osobitným vzťahom s Latinskou Amerikou, Severnou Afrikou a Blízkym východom. Ale hm, okrem toho tie veľké výzvy ktoré musíme riešiť. E, Európa zatiaľ e, nemá takú stopu, ako by mohla mať e, v iných oblastiach a to aj v tých, kde má výlučnú kompetenciu. A tu chcem hovoriť o tom, že je potrebné posilniť naš, naše rozhodovacie mechanizmy tým, že budeme že pristúpime k eliminácii pravidla jednomyselnosti, a to nie len v, v zahraničnej politike, ale aj v oblasti daní, viacročného rozpočta mecha, rozpočtu a e, overovacieho mechanizmu, e, pretože potrebujeme rešpektovať právny štát a aj ľudské práva. E, ochrana Európy je veľmi dôležitý nástroj, ak chceme tieto svoje rozhodnutia presadzovať. A takisto je treba myslieť nielen na suverenitu štátu, ale aj suverenitu Európy. My jednoducho potrebujeme dobudovať architektúru e, jednotnej meny a takisto viacročného finančného rámca. Pred 50 e, rokmi v Hágu sa, e, sa hlavy štátov a vlád čo, to, čo sa vtedy nazývalo Európske hospodárske spoločenstvo, pustili na cestu hospodárskej a menovej únie a na tejto ceste bolo podniknutých viacero krokov. V roku 1969 sa konal Hákský summit, o ktorom som hovoril. V roku 1979 bol schválený Európsky menový systém, v roku 1989 bol spustený plán Delors, e, ktorým sa rozbehla reálna e, hospodárska menová únia a v roku 1999 bolo oficiálne uvedené euro. No a medzi týmto, e, medzi týmto rokom 1999 mm, a dnešným rokom 2019 takmer uprostred došlo k finančnej kríze a táto finančná kríza ukázala nedostatky architektúry našej e, jednotnej meny. E, nič e, neukazuje lepšie dopad krízy ako tento, tento zlý rytmus alebo táto chyba uprostred, kde my potrebujeme v tomto roku konečne vykročiť vpred. A euro je určite príbehom úspechu, môže chrániť pred krízou a E, môže chrániť európsky projekt aj pred politickými rizikami, ale je potrebné túto menu posilniť a na to e, je treba dobudovať e, menovú úniu a nejde tu len o posilnenie, napríklad jedným z týchto, alebo teda banková únia je jedným z troch, teda pozostáva z troch pilierov, ktoré sú veľmi dôležité, napríklad mechanizmy riešenia, riešenia sporov, mechanizmy dohľadu a jednotný fond záruky vkladov. E, len takto môžeme predísť budúcej kríze. E, v tejto oblasti treba nájsť znova legitimitu Európy a toto je kľúčové a preto e, by sa občania mali cítiť ako tí, ktorí týchto reforiem, tejto, tejto reformy ovládajú, ktorí sú ich hlavným cieľom. Mali by sme chrániť ich úspory, chrániť ich pred infláciou aj pred cyklickosťou ekonomických, pred ekonomickými cyklami. Tu je e, spoločná mena kľúčovým pilierom tohto politického projektu a e, Európska hospodárska menová únia musí zabezpečovať e, ochranu a sociálnu inklúziu. A práve v tejto chvíli, kedy sú hospodárske parametre pozitívne, tak sa očakáva, že, že urobíme niečo, čo by sme v čase krízy nemohli. My musíme dobudovať štruktúru eura, predtým, než ďalšia kríza oslabí túto našu menu a tým aj našu úniu. My sa musíme poučiť zo skúseností z minulosti a mali by sme e, vystupovať rozhodne, nemali by sme si ne, nemali by sme e, platiť tú vysokú cenu, ktorú znamená nekonanie e, pre inštitúcie, ale aj pre tých, ktorých zastupujeme, teda na tomto fóre aj v mnohých iných inštitúciách na národnej úrovni pre občanov. No a pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, tak e, sú pred nami takisto ďalšie výzvy. V prvom rade musíme konsolidovať strategické iniciatívy, ako napríklad spoločnú polnospodárskú politiku alebo e, politiku súdržnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre krajiny, ako je napríklad Španielsko. E, mestská Európa by sa nemala úplne oddeliť od Európy vidieckej a znižovanie rozpočtov to samozrejme znamená, že Európa sa dostáva do ústupu a my si myslíme, že tu, je, tu sú určití aktéry, ktorým táto správa veľmi vyhovuje. E, tu sú návrhy e, komisie, ktoré sú podľa nás veľmi pozitívne. E, napríklad sa posilňuje vonkajší rozmer migračnej politiky, posilňujú sa programy inovácie a technologického rozvoja. Európa totiž musí byť sebestačná aj v oblasti inovácií. Treba, treba znížiť závislosť od Eh, umelej inteligencie. Treba prehlbiť eh, naše, eh, naše schopnosti v oblasti informatiky, boja proti kybernetickým útokom, pod, podporiť naše schopnosti v oblasti automatizácie. A tu je to treba podporiť aj finančne, takže toto Španielsko napríklad podporuje. A my sa domnievame, že v našich spoločnostiach musíme cítiť ten európsky rozmer a E, je treba chrániť napríklad deti, pretože Európa príležitosti začína od detstva. A ja som preto ako e, španielský premiér e, prišiel s iniciatívou tzv. detskej garancie, alebo teda záruky pre deti, ktorej cieľom je bojovať proti sociálnej exklúzii od čo najnižšieho veku. Takže, dámy a páni, tie návrhy, ktoré máme, samozrejme s určitými nedostatkami, sú podľa nás dobrým východiskom, ale v tejto chvíli je potrebné urobiť naozaj obrovský skok vpred. Naša únia má o mnoho vyššiu hodnotu než len 1% z HDP Európskej únia. E, tu e, musíme vynakladať prostriedky rozumne, musíme mať schopnosť stanovovať priority, ktoré vyplývajú tak z nadnárodných e, víziev, ktorým čelíme, ako aj z našich vlastných cieľov. A preto všetci musíme prispievať k tomu, aby rozpočty únie boli vynakladané rozumne, e, s prehľadom aby vytvárali synergie alebo aby využívali úspory z množstva. Ochrana Európy znamená, že ideme budovať sociálnu Európu, Európu obrany a e, hospodársko-menovú úniu. E, federálna Európa, ktorá by si mala nájsť novú legitimitu, by sa mala ukázať v tom lepšom svetle pre občanov. No a dámy a páni, ja by som chcel eh, oprašiť túto myšlienku v tomto posled, tejto poslednej časti môjho vystúpenia. Eh, chcem hovoriť o eh, klimatických zmenách a migrácii. My v tejto oblasti máme veľmi jasné európske hodnoty a Robíme to preto, lebo chceme dosiahnuť konsenzus a, to, a prekonávať ideologické hranice. My tu musíme dosahovať dohodu a nie e, stavať na tom, čo nás rozdeluje. Toto sú e, oblasti, v ktorých sa bojujú e, rôzne bitky, ale my musíme brániť Európu pred tými, ktorí neveria v tento projekt. Mali by sme budovať tieto naše ciele na liberálnej demokracii a, a ochraňovať ten európsky model a európske hodnoty. A v oblasti klimatických zmien medzinárodné fóra nedávne, ktoré sa konali aj, aj e, tie staršie, e, ukazujú, že e, tí skeptici, tí ktorí, sú, tí, ktorí rezignovali, alebo tí, ktorí sú až bojovní, získajú čoraz väčšiu váhu. A pritom náš pohľad v tejto oblasti by mal vychádzať z určitého globálneho záväzku a príležitosti pre budúcnosť. Naša, naš, teda, trans, transpozícia našej energetickej politiky by mala byť určitým smerom pre modernizáciu pre celé európske hospodárstva, impulzom pre modernizáciu. A e, tu e, tie, tie dôsledky nesprávneho riešenia tejto výzvy môžu byť e, devastujúce pre naše spoločnosti, pričom by sme ukázali, že nefunguje ani politická únia, pretože autoritársky prístup ani nacionalizmus v tejto oblasti nevedia poskytnúť reálne riešenia. A um, preto um, je treba bojovať proti takémuto neracionálnemu e, negativizmu. V klimatických zmenách e, sa stretáva rozum a veda, sa boje proti rozumu, rozumu a vede a my e, musíme mať obe na svojej strane. Ehm, no, potom je tu druhá otázka, o ktorej som chcel, chcel hovoriť, a to migračná otázka. Tu, dámy a páni, Musíme vystupovať spoločne a koordinovane a, to, a, to, a spolupracovať s krajinami pôvodu aj tranzitu. A toto je absolútne nevyhnutné. Pre Španielsko je táto perspektíva veľmi dôležitá a to osobitne vzhľadom k tomu, že sa nachádzame na vonkajšej hranici únie. No a z tohto pohľadu je veľmi dôležité, e, ako budeme pristupovať k krajinám, ktoré sú veľmi dôležité pre Európu, ako napríklad Maroko e, kde máme možnosť prehlbiť spoluprácu a tu sa vlastne aj dnes bude hlasovať o dohode s touto krajinou. Takže my by sme mali napríklad si pripomenúť, že Marrakešská konferencia predstavovala prvý krok e, nejakého e, multilaterálneho riadenia v oblasti migrácie a my by sme mali e, využiť tento globálny pakt, aby sme prispeli k riešeniu tejto otázky. Aj tu však e, sa objavuje delenie skôr než spájanie a ak sa sústredíme výlučne na nelegálnu migráciu, tak e, zabudáme na to, že legálna migrácia môže mať pozitívny vplyv na, naše, na, na, na náš ekonomický rozvoj, pretože e, takáto legálna migrácia prispieva k neduhom na našom kontinente, ako je napríklad starnutie populácie. E, tu však e, musíme spolupracovať s kontinentom, ktorý je hneď vedľa nás, Afrikou, a ktorý potrebuje prejsť zásadnou socioekonomickou transformáciou. No a e, tu je potrebné um, uplatniť zodpovednosť každého jedného z našich členských štátov. E, na našich vonkajších hraniciach potrebujeme spoločnú migračnú politiku a spoločný európsky systém pre azyl. My potrebujeme pravidlá, ktoré budú prispôsobené realite a súčasnosti. A tie princípy, ktoré by eh, mali riadiť túto reformu, sú dva, a to zodpovednosť a solidarita. Eh, zložitosť rokovaní by eh, nemala spôsobiť, že zabudneme na pôvodný zmysel tejto reformy, keď bola navrhnutá, teda splniť naše záväzky na medzinárodnej úrovni z hľadiska ochrany ľudských práv, boja proti persekúcii, proti tým, alebo teda ochrana, ochrana tých, ktorých, ktorí museli utiecť pred vojnou, Tu je veľmi dôležité, aby sme e, prihľadali na, na, na tú humánnosť a e, aj Európa nám v tom pomáha. Európa e, vďaka svojim demokratickým základom práve te, túto tendenciu podporuje. A to je naša sila. Naše rozdelenie aj tu v Únii je našou najväčšou slabinou, pretože sú tu tí, ktorí, ako som povedal na začiatku, ktorí sa tešia a hľadujú, a hľadajú e, spôsob, ako tento náš model narušiť, ako spôsobiť jeho pád e, a úplnú deštrukciu. A pritom je to model, ktorý je veľmi unikátny vo svete. Demokracia, pokrok a, a e, sociálny štát. My sa snažíme bojovať proti, proti predsudkom a v máji tohto roka budeme vo voľbách čeliť veľkej skúške. Takže my by sme mali vyslať signál, ktorý je veľmi jasný a to, že um, tento kontinent niekoľkokrát doslova lahol popolom a my to už nesmieme dopustiť. Tu ide o mier, demokraciu a slobodu, ktoré uh, nes, nikdy nesmieme brať ako danú vec. Ja som uh, sám na vlastné oči koncom 90. rokov v Bosne, keď som pracoval pre OSN, videl uh, mesto, ktoré zlikvidovala občianská vojna Sarajevo. A toto barbarstvo ktoré e, prešlo aj týmto kontinentom, e, bolo neočakávané a e, išlo o vojnu, ktorá bola poháňaná nenávisťou a absenciou rozumu. A my musíme využiť to, čo máme, aby sme zabránili takémuto niečomu. Musíme využiť agendu aktérov, ktorí majú odlišné E, odlišné ciele, ako napríklad v tejto snemovni. A práve tu sa stretávame, aby sme ich vyriešili. A ja dúfam, že budeme naďalej e, rozhodne obhajovať e, to, čo je v Európe silné, tie hodnoty Európy, bojovať proti autoritárstvu, pretože len tak zabránime deštrukcii Európy, po ktorej niektorí volajú. My teda, ako už som povedal niekoľkokrát, musíme chrániť Európu, ale Európa musí chrániť svojich občanov. A v nasledujúcich rokoch som presvedčený, že náš spoločný projekt napriek problémom, ktoré e, má, bude pokračovať a je samozrejme e, treba e, podnikať skôr kroky vpred než vzad a myslíme si, že rozpad toho projektu by neprospel nikomu. Únia je syntézou rôznych myšlienok a to aj myšlienok, ktoré sú protichodné. A aj takáto protichodnosť môže viesť k pokroku a k prosperite. My skrátka musíme e, v svete, ktorý sa stále viac mení, obhajovať určitú stabilitu. Čiže e, musíme stavať na tom solidnom základe, na solidarite a ostatných našich hodnotách. A e, týchto uplynulých niekoľko rokov trpíme napríklad zvyšovaním terorizmu a toto postihuje občanov veľmi reálne. A keď španielský občan e, pokry, alebo teda na, na svojom profile na sociálnych sieťach e, e, sa tam označí zo solidarity francúzskou vlajkou, alebo keď nemecký občan vyjadruje sústrasť v Barcelone, tak tu sa prejavuje to, to európanstvo. Soc, Terorizmus je určite hrozbou, ale my by sme nemali e, tento európsky projekt nechať rozpadnúť len preto, lebo sú tu takéto hrozby. Ehm, a e, navyše je tu e, stále stúpajúca váha tých, ktorí volajú proti Európe, ktorí sú, sú nepriateľmi Európy. My by sme mali proti nim bojovať solidaritou, veľmi reálnou a, a nedeliteľnou. Mali by sme bojovať proti um, proti tým neduhom spoločnosti, ktoré sa ešte stále prejavujú, proti rasizmu, proti mačizmu, proti tým, ktorí volajú po, autoritárstve. A toto je boj, ktorý nesmieme vzdať a nesmieme ani prehrať. Ak by sme um, boli konzervatívni, tak e, by sme len prehobovali tú neistotu a boli by sme o mnoho zraniteľnejší. Takže my musíme byť rozhodní a musíme sa snažiť nájsť ten impuls, ktorý sme občas e, ktoré občas strácame. E, my tu čelíme autoritárstvu a e, pre nás to je pohľad do, budúc- do minulosti, kde vieme veľmi rýchlo vytriezvieť. A e, otázka je, bol by mier silnejší, keby medzi nami stáli hranice? Treba si položiť tiež otázku, či by bol ten hospodársky pokrok taký, aký je teraz, keby sme obmedzili svoju obchodnú výmenu. Eh, takisto si treba položiť otázku, či eh, by sa sociálne práva spoločne, spoločnosti a občanov v každom štáte eh, dostali na takú vysokú úroveň, keby sme nespolupracovali v rámci únie. Ja chcem povedať, že od prvej svetovej vojny, vojny sme dosiahli obrovský pokrok a som proti akémukoľvek návratu a som za pokrok. My nechceme nikoho vylúčovať, chceme ľudí spájať a ja, e, vážený pán predseda, e, zástupcovia komisie, pán Franz Timmermans e, a ostatní, my musíme teraz sa chopiť toho žezla, musíme sa poučiť z minulých chýb, pretože teraz je moment, kedy musíme mobilizo- mobilizovať ľudí za Európu. Musíme bojovať za tento projekt, ktorý je v celom svete unikátny a závidia nám ho. My nemôžeme absolútne rozložiť to, čo sme tu budovali toľko rokov, e, čo je postavené na našich ideáloch. A ja by som chcel pripomenúť a zdôrazniť jednu vec. E, z jedného dôvodu e, tie, tie hodnoty, ktoré Únia ochraňuje, tie sú našou odozvou tým, ktorí hovoria, že to nie je správne. A, a pritom, dámy a páni, potrebujeme odhodlanie, potrebujeme rozhodnosť, pretože my sa snažíme vystupovať pragmaticky, a e, robíme to už 60 rokov. A e, tí, ktorým odovzdáme tento náš veľký projekt, by mali byť pripravení ho prevziať a odovzdať e, ďalším generáciám Európanov. A my sme sa naučili e, jednu vec, a to síce, že v konkrétnych bodoch našej histórie, ako napríklad v tomto, e, keď človek e, odoláva, tak už aj to je pokrok. A tie generácie, ktoré vy zastupujete tu v parlamente, budú mať dôležitú úlohu a to chrániť Európu, aby Európa mohla chrániť svojich občanov. Ďakujem pekne. Uzatváram systém prihlasovania sa o slovo v spontánnej časti rozpravy. Prihlasili sa všetci. Tak teraz prejdeme na spontánnu časť rozpravy a poprosím samozrejme rečníkov, aby rešpektovali pridelený rečnícky čas, pretože Máme ešte 12, 12 rečníkov, ktorí sa prihlásili do rozpravy. Takže prosím, rešpektujte rečnícky čas. Ako prvý rečník je podpredseda komisie pán Franz Timmermans. Grazie, prezidente. Mr. President, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Poď, začnem tým, že poďakujem premiérovi Sanchezovi za jeho inšpiratívny prejav a za tú víziu, o ktorú sa s nami snažil podeliť. Eh, keď Európa chce chrániť svojich občanov, my, politici, máme kolektívnu zodpovednosť chrániť Európu. Iba Európa, ktorá je súdržná a silná, dokáže chrániť svojich občanov. A tí, ktorí predávajú ilúziu, že môžeme chrániť občanov tým, že budeme izolovať tých, ktorí sú odlišní, tým, že budeme stavať múry a ploty, tým, že budú predávať sen nacionalizmu, nakoniec privedú našich občanov ku sklamaniu, pretože neexistuje ochrana v ochranárstve a protekcionizme. A v izolácii je iba izolacionizmus a európske národy sami o sebe by sa nedokázali vysporiadať s mnohými výzvami. Iba jednotná Európa, iba spojená Európa môže výjsť v ústrety požiadavkám svojich občanov a to je chrániť ich, zabezpečiť ich budúcnosť a slobody. Viem to, pretože Európa je hlboko zakorenená v mysli Pedra Sancheza pretože on je jedným z tých, ktorý sa narodil počas diktatúry generácia, ktorá vyrastala s nádejou v demokraciu a e, dúfala v slobodu, ktoré prinesie členstvo v Európskej únie. A Španielsko sa nakoniec dostalo do jadra Európy. To posolstvo, ktoré by som chcel povedať dnes ja, a keď sa pozrieme aj na seba za ostatných 40 rokov, som presvedčený o tom, že je potrebné povedať, že Európa tvarovala to Španielsko, ktoré dnes e, poznáme. Pretože taká bola vôľa španielských ľudí. A je dôležité povedať, že Španielsko takisto aj modelovalo Európu a stalo sa jednou z prominentných národov Európy, e, pretože spoločne sme stvarovali našu budúcnosť. E, ste odolní, ste odhodlaní, ukázali ste, že v tejto strašlivej krízi ako sa z nej dá výjsť silnejší. Ale urobili ste obrovský pokrok za ostatných pár rokov, aby ste s krízou skoncovali. Odhodlanie španielských ľudí bolo inšpiráciou nám všetkých vo zvyšku Európy. A takisto španielskí občania zdieľajú ideály demokracie, slobody, prosperity a vedia, že tieto veci sú nesmierne hodnotné a cenné a nemôžeme ich hm, považovať za dané. A samozrejme španielská história ide oveľa hĺbšie, ako je rok 1985. A náš dlh ako Európy voči Španielsku je oveľa e, starší. Po druhej svetovej vojny pán Madariaga práve pomáhal vytvoriť európsky sen. On nikdy nezlomil palicu nad Španielmi, nikdy nezlomil palicu nad nádejmi Španielska. Vidíme, že európsky osud je previazaný s osudom Španielska. A preto by bol nesmierne hrdý na to, čo dnes vidí demokratické Španielsko, ktoré oslavuje 40 rokov od schválenia ústavy, ktoré je súčasťou hrdej a jednotnej Európy. Bol by hrdý na sociálny a ekonomický progres, ktoré Taliansko hm, dosiahlo. Aj keď miera nezamestnanosti 13% je stále ešte príliš vysoké a musíme v tomto ohľade urobiť viac. Ale je tu mnoho pozitívnych signálov v hospodárstve. Hospodárstve, ktoré sa pozviechalo, je opäť stojí na vlastných eh, nohách. A je to vďaka odhodlaniu španielského ľudu a samozrejme aj kvôli solidarite európskych národov a občanov. Táto solidarita bola zas oplatená Španielskom, pretože to zobralo solidaritu od ostatných členských štátov, avšak opätovne preukazovalo solidaritu Európy. A preukazuje túto solidaritu každý jeden deň práve v záležitosti migrácie krajiny ako Španielsko a Malta naozaj preukazujú solidaritu eh, s ľuďmi, ktorí túto solidaritu potrebujú, ktorí sú v núdzi. Španielsko v mnohých ohľadoch a práve vy, Pedro, eh, ste lídrom ktorí ste natiahli ruku a prijali tých, ktorí uviazli na palube lode Aquarius. A povedali ste menom španielských eh, ľudí, že nenecháme týchto ľudí uviaznutých viac na mori. To je pravda. A toto je skutočné politické liderstvo. Nie je to tá jednoduchšia vyšlapaná cesta tým, že budeme obviňovať e, utečencov, ale poukázali ste na svoje líderstvo tým, že ste prebrali zodpovednosť. Obrazy týchto plavidiel a a to rozdelenie, ktoré spôsobujú aj veľmi nízke čísla migrantov, ktorí prichádzajú na naše brehy, nás nutia hľadať udržateľné riešenie. Teraz je najvyšší čas, aby sme uzatvorili potrebnú reformu našeho spoločného európskeho azylového systému. Iba ak príjmeme všetky tieto reformy, môžeme sa vysporiadať s touto situáciou, pretože iba ochrana hraníc nás tam neprivedie. Potrebujeme naozaj fungujúci azylový systém, ktorý bol dnes založený na solidarite a založený na základných hodnotách Európskej únie. Chcel by som takisto počiarknúť, čo ste povedali, Pedro, o Afrike pokiaľ je tu jeden kontinent, ktorý bude definovať budúcnosť Európy, je to Afrika. Nikto iný na svete sa tejto zodpovednosti neujme alebo sa nechce ujať tejto zodpovednosti. Toto je náš sesterský kontinent, čo by kameňom dohodil od našich brehov. A pokiaľ nebudeme pracovať na kolektívnej zodpovednosti e, za budúcnosť obidvoch kontinentov, potom problémy Euró- e, Afriky e, nebudeme môcť držať mimo Európy bez ohľadu na to, aké vysoké múry, aké vysoké ploty postavíme. Iba optimizmus a budúcnosť pre ľudí v Afrike vytvorí potrebnú stabilitu pre Európu. A Európa bude môcť byť prosperujúca a e, pevná vo svojich základoch. A vyzývam vás, Pedro, aby ste viedli Európu k pochopeniu, že tento vzťah s Afrikou nie je iba záležitosťou stredomorských členov Európskej únie, ale pre všetkých, všetky členské štáty Európskej únie. V našom rozpočte zvýšime trojnásobne čiastku na migráciu a bezpečnosť, je to 33 miliard je to najmä dôležité pre Španielsko. Včas toho veľká pôjde Španielsko, lebo ukazuje solidaritu s migrantmi, ale poznáte aj tragicky e, dôsledky teroristických útokov v Španielsku. E, Zvýšime aj ďalšie finančné prostriedky, Nová digitálna Európka 9 miliard, tá pomôže doprave. To všetko zabezpečí nové príležitosti na zvýšenie produktivity španielského hospodárstva. Budeme vychádzať z úspechu Junckerovho plánu, ktorý vyvolal viac ako 46,3 miliard investícií španielskej ekonomiky a podporil vyše 150, takmer 150 tisíc malých podnikov. Vidíme už aj prínosy e, na, v teréne nový, nové spracovanie papiera v Zaragoze, nové lepšie autobusy, nové pracovné miesta, tá praco, podpora obehovej ekonomiky a podobne. Ja viem, pán premiér, že vaša vláda je oddaná e, mileniovým cieľom udržateľného rozvoja. A ja viem, že Španielsko musí spraviť túto transformáciu, aj Európa ju musí spraviť. A chcem využiť túto príležitosť na to, aby som zablahožila môjmu kolegovi tu pri mne, ktorý bol lídrom vo svete, aby zabezpečil, že Európa naozaj dodrží klimatické parížske ciele. Myslím, že on je jeden z tých globálnych lídrov v tejto oblasti a zaslúži si naše uznanie za to. Nový program Investo EU, Investu do EU môže vyvolať ďalších 600 miliard investícií v e Európe v období 2021 až 2027. po e, Program Erasmus, Marin, e, Erasmus výmenný program založil pán Marin a ten ďalej budeme rozvíjať a roz rozširovateľ. Mal som tu čest pracovať s pánom Marinom. Ak bol niekto výbožný charakter, bol to on, ale veci dokázal dotiahnuť do konca. Toto zvýšenie otvorí nové príležitosti ďalším mladým Španielom, aby získali nové zručnosti a skúsenosti. My všetci v Európe sme sa stretli už s mladými Španielmi, ktorí prišli k nám pracovať a všetkých nás inšpirovali ich znalosti, ich odhodlanie, <clears throat> ich otvorenosť voči rozdielom. Všetky tieto investície môžu znamenať veľa v teréne na zemi v Španielsku, preto je dôležité, aby sme schválili čo najrychlejšie nový rozpočet. Počítam s podporou Pedra a jeho partnerov aj na parlament, aby sa to stalo. Chcem tiež zdôrazniť význam e, rodovej rovnosti, na ktorej pracuje aj španielská vláda. Prečo nemáme lepší plán na ukončenie rozdielov v platoch medzi mužmi a ženami. Prečo všetci súhlasíme s tým, nesúhlasíme s tým, že skončíme s rozdielom v dôchodkoch, ktorý je 40 v Európe? Prečo nesúhlasíme s tým, že odstránime sklený strop a zabezpečíme väčšiu časť žien v predstavenstvách? Prečo zatlačame dozadu 50 pracovnej sily v Európe? To je neprijateľné a ja počítam na Pedrovú vládu, že to pomôže realizovať. Prečo neskončíme s násilím voči ženám? Prečo? Prečo je to naša povinnosť? A prečo ne, poukazujeme na tých, ktorí e, falošne obhajujú rodinné hodnoty ako zastierku, zamienku za to, že upierajú ženám e, všetky práva. To nie sú základné hodnoty, keď hovorí, to nie sú rodinné hodnoty, keď hovoríme, že ženy nemajú plné práva. To nie sú e, e, dôvody na ospravedlnenie násilia v rodinách. Nikdy to nemôže byť. Rodinné hodnoty to nikdy nemôžu byť Pán premiér, v mojich očiach Španielsko a jeho európsky príbeh sú príkladom budúcnosti našej únie. Ukazujú, že čo znamenajú skutočne naše hodnoty a čo môžeme dosiahnuť, keď budeme spolupracovať, keď prevezmeme zodpovednosť a keď európska solidarita dostane skutočný zmysel. Európa, potrebuje, Európa chráni nás a my musíme chrániť Európu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pán podpredseda. A prvým rečníkom za politické skupiny je, e, je Manfred Weber za EPP. Pán predseda, pán premiér, Vítajte. Vaša prítomnosť je veľkým štartom roku 2019. Vy ako osoba, ako vodca ste proeurópsky premiér e, a vaša krajina je veľmi jasne proeurópska. Preto je výborné, že ste tu. Európa znamená pre Španielsko mier, prosperitu a stabilitu už viac ako 40 rokov a Španielsko pre Európu znamená sílu, nové myšlienky a líderstvo. Preto je to dobre, že ste tu. Na druhej strane je to veľmi dobre, lebo rok 2019 je ten rok, keď budeme oslovať demokraciu v Európskej únii. Budeme mať európske voľby. Ďakujem aj za váš záväzok ku politike špicn kandidátov a podporili ste Franca Timmermansa ako takéhoto špičkového kandidáta. To ukazuje, že ste odhodlaní chrániť budúcnosť Európy a my musíme e, pracovať na tom, aby to aj tak bolo. Keď hovoríme o budúcnosti Európy, musíme hovoriť aj o extrémizme a nacionalizme. Je to jasné, včera sme hlasovali, videli vývoj v Európe, mnohí z otcov zakladateľov európskeho sna boli kresťanskí demokrati, liberáli, socialisti, zelení. My všetci sme na jednej lodi. A preto antieurópania na nás útočia, lebo my predstavujeme všetko, čo oni nenávidia. Extrémna pravica je nebezpečie, o tom nepochybujem, ale dovolte, aby som aj zdôraznil, že extrémisti nemajú žiadnu farbu. Vy ste oddaní Európan, ale vaša vláda by nemohla existovať bez podpory extrémnej lavice a separatistických strán v španielskom parlamente. A to nás nepokojuje. Odpoveď na populizmus podľa nás je v prvom rade vytvorenie stability a robiť dobre ako politici. Franz Timmermans chválil veľmi dobrý vývoj španielskej ekonomiky v posledných rokoch po hospodárskej kríze. Chcem každému pripomenúť, že to bolo v dôsledku úsilia vlády Mariana Rachoja, ktorý vytvoril podmienky pre tento ekonomický úspech Španielska. A vy teraz uvažujete o tom, že odstránite reformu trhu práce Rachoja. My si myslíme, že to by bol ten nesprávny signál, musíme vytvárať príležitosti do budúcnosti, hospodárskú budúcnosť. To znamená byť stále pripravený na reformy. A sociálna Európa, skutočná sociálna Európa vytvára pracovné miesta a zvyšuje príjmy. Takže nesledujte populistov, udržte reformy. A chcel by som tu ešte zdôrazniť aj to, že znovu si veľmi vážime vašu prácu. Naozaj, dokonca napriek tomu, že nezdielame rovnaké politické hodnoty a predstavy, ale znepokojuje nás politická stabilita. Momentálne ste nedokázali dosiahnuť konštruktívnu stabilnú väčšinu pre rozpočet v parlamente a vy ste jedna z najväčších ekonomik v Európskej únii, v eurozóne a takáto veľká ekonomika bez stabilného rozpočtu znamená aj menšiu stabilitu a väčšiu neistotu. Preto táto spolupráca s niektorými e, krídlami španielského parlamentu zvyšuje neistotu v Európe a potom migrácia. O tom ste hovorili. My ako EPP máme jasnú predstavu, jasné priority Súhlasíme s Maršalovým plánom pre Afriku, s veľkým ambicióznym programom presídlenia. Chceme pomôcť ľuďom zo Syrie a iných regiónov. Ale jedna vec je jasná, nezákonná migrácia musí prestať. Musíme zastaviť, zničiť neludský model podnikania týchto ľudí a nezákonných migrantov musíme po spravodlivom konaní vrátiť domov. A tu má Španielsko osobitnú roz, zodpovednosť. Nezákonné prekročenia hranica sobili na 57 tisíc migrantov už druhý rok po sebe. Veľmi často počujem argument, že je veľmi čas, ťažké chrániť hranicu. Bol som v lete minulý rok na druhej strane kontinentu, na bulharsko-tureckej hranice a ten premiér tam vybudoval 5-metrový plot, v dĺžke vyše 180 kilometrov a ukázal, že ak je politická vôľa, dokážete chrániť hranice, zabrániť nezákonným migrantom ich prekročiť. Je to ako plot, ak to urobíte v Čeute, a ja tak budete mať to isté. Tam máte tú istú koncepciu, takže my očakávame od vás, že ak chceme bojovať proti extrémistom, musíme riešiť problémy a to znamená, že očakávame od Španielska ochranu hraníc pred nezákonnými migrantmi. Extrémna forma populizmu je nacionalizmus a ten ožíva znovu. V Španielsku má konkrétne meno. Je to katalánska otázka. My ako EPP sme za, stojíme za ústavou Španielska, za územnou celistvosťou Španielska a za vládou, ktorá chce zachovať jednotu Španielska. Európa stojí na zákonných e, pravidlách, na pravidlách zo zákona a sme za vládou pána Rachoja, a budeme to robiť a budeme vás vždy podporovať. Preto bojujme spolu proti nacionalizmu na tomto kontinente. Moja skupina tu napríklad hlasovala za komunistického podpredsedu ale nehlasovali sme za pravicovo-extremistického podpredsedu, lebo nechceme, aby nacionalisti mohli hovoriť niečo o budúcnosti Európy. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť a v mene skupiny vám ďakujem za vaše európske, proeurópske odhodlanie. EPP e, má jasnú, takisto európsku mentalitu, európske smerovanie. Ďakujem. Ancora ululati in aula serve sempre il veterinario. Ďalší príspevok pán Udo Bolman v mene skupiny socialistov a demokratov. Querido presidente del gobierno, querido Pedro, bienvenido al Parlamento Europeo. Dear Pedro, dear Pedro, I, I cannot help. Vážený Pedro, vítaj tu v Európskom parlamente a Opäť e, budem, Pedro, teba e, citovať, ak Európa má byť chránená. Ak, takto, ak nás Európa má chrániť, my musíme chrániť Európu. Tak. A bol by som rád, keby toto bolo aj moto všetkých európskych e, vlád. Želal by som si, aby toto bol slogan všetkých európskych lídrov, aby toto bol taký nový benchmark, ktorý by každý človek eh, s politickou schopnosťou v Európe dodržiaval. Ale bohužiaľ, realita je veľmi odlišná. A práve preto sme sa tešili na to, že medzi nás prídeš, že si ťa vypočujeme, že si vypočujeme eh, túto vášňu, reč, vášňový prejav z tvojej strany, eh, keď si hovoril o pokroku, o našej domovine, o európskej domovine. Pán kolega Weber, žiaľ to nie je také jednoduché, ako to vy tu hovoríte. My všetci sme na jednej lodi, to je pravda, ale ak chceme bojovať proti nacionalizmu a chceme zabrániť tomu, že Európa sa stane obeťou pravicových extrémistov, tak tá loď musí aj plávať, musí mať určitú dynamiku a musíme zastaviť nehybnosť posledných desaťročí, ročí, a prekonať ju. Ľudia Európy čakajú, že budeme mať výsledky a že sa budeme starať o ich pracovné miesta, sociálnu situáciu, dôchodky, perspektívu v modernom svete práce. A to je ten problém. Ten problém, že všetci hovoria, že sedia na jednej lodi, ale nikto nerozvíja tú dynamiku, ako prekonať tie vlny a hrozby tohto moderného sveta. Na čo čakáme? Vieme, že na druhej strane sedí niekto ako Putin, ktorý nemá záujem o našu predstavu slobody a vieme, že na druhej strane je aj Trump, ktorý nechápe vôbec naše, našu sociálnu spravodlivosť a to, ako to organizujeme v našej spoločnosti. Tak na čo vlastne čakáme? prečo nezapálime tú dynamiku, ktorá je v európskej spoločnosti. A musím povedať, mne sa veľmi páčilo, čo povedal Pedro Sanchez, pretože je to program spojiť Európsku úniu na základe potrieb, strachu, obav ľudí v Európe. My sa musíme znovu naučiť ukázať výsledky, dodávať výsledky. Pedro Sanchez, mne sa jeho prejav páčil, pretože o tom hovoril, to z toho prišťalo. Aj v najbližších 5 rokoch nového volebného obdobia musíme v tom duchu pracovať. A páčilo sa mi to aj preto, lebo ste povedali, tieto slova ako predseda vlády Španielska. Je to krajina, a to chcem zdôrazniť, už aj čo povedal Franz Timmermans, je to krajina, v ktorej sa bude spolu rozhodovať o osude Európa. Je to krajina s kultúrnym bohatstvom, krajina, ktorá má rozmanité korene svojej histórie, krajina, ktorá prekonala Franka autoritatívny fašizoidný režim a našla, rozvinula demokratickú silu odolať všetkému, čo, sa, čo chcelo vrátiť situáciu späť do dôb nerovnosti, do štátu vrchnosti, do, štát, do doby štátu zrušenia demokracie. My sa spoliehame na Španielsko a vieme, že Španielsko je v dobrých rukách. Program, ktorý tu predniesol, je program, ktorý e, nachádza ozvenu v našej politickej skupine. Áno, my nechceme nikdy hovoriť o e, ekonomike bez perspektív pracovníkov, ale nemôžeme o tom hovoriť bez toho, že by sme si nepriznali, že do, musí dojsť k zmene, k zmene, ktorá zachráni planetu ale táto zmena sa podarí len vtedy, ak budú s nami aj ľudia, ak im dáme nádej, ak im dáme perspektívu, ak nebudeme bojovať proti ľuďom. Pozrite sa na Francúzsko a na skúsenosti prezidenta Macrona. Musíme dať silu ľuďom, aby dokázali prekonať spolu s nami túto zmenu. To znamená sociálna perspektíva, sociálna spravodlivosť. To sú veci, ktoré musia byť veľkým podielom tohto úsilia. A na záver, Ide tu aj o to, ako vládneme. A tá miera, ten rozsah novo, noviniek, ktoré prišli z Madridu, to, že sa vám Pedro Sanchez podarilo vytvoriť inteligentný kabinet, kabinet, ktorý pozera do budúcnosti vpred, kde sú jednotlivé kompetencie previazané, napríklad energetika, životné prostredie, vysoká komisárka pre udržateľnosť a konečne, konečne a jasný signál nielen pre rodovú rovnosť, ale aj e, otvorenie závor pre kvalifikované ženy v prvých radoch. Ja vám gratulujem. My to chceme tiež v Európe. Musíme spolu, a chceme spolupracovať v tej línii, ktorú ste tu dnes ukázali. E Za skupinu ECR poslanec Henkel, nech sa páči. Pán predseda. Hovorili ste, hovorili ste o budúcnosti Európy. A myslím si, že váš prejav ste rozvinuli aj v súvislosti s Brexitom. Predtým v tejto diskusii vystúpil podpredseda Timmermans a vyslovil eh, vďaku eh, britským vojakom, ktorí oslobodili jeho krajinu spod eh, nacizmu. Ja som Nemec a môj otec a náš dom 1943 nám Briti zbombardovali dom a musím povedať, že sa teším, že my ako Nemci sme bitku o Anglicko prehrali. Som rád, že sme prehrali bitku o, Brit- e, o Britániu, ale, ale bude ma veľmi bolieť, ak prehráme boj za Anglicko. A vy ste povedali, že Brexit je situácia, kde prehrajú dve strany. Čiže Británia, ale aj EÚ. A myslím si, že to platí z ekonomického, politického aj morálneho. Ekonomicky preto, lebo Brexit E, je ekvivalentom toho, keby 19 iných členských štátov e, vystúpilo naraz e, z EÚ a zo spoločného trhu hľadiska významu. A politicky preto, lebo Británia vždy bola taký pragmatický národ, národ subsidiarity, národ decentralizácie a potom morálne, lebo ako už povedalo veľa ľudí aj tu v parlamente, Brexit každého ochudobňuje. Čiže myslím si, že je to naozaj aj otázka, alebo záležitosť nemorálna. My sme eh, už predtým eh, počuli, že všetci ľudia sú proti Brexitu, okrem tých kolegov tu na naľavo odo mňa, ale nikto nenavrhol nič, ako, eh, nič konkrétne, ako zastaviť ten Brexit. A treba to spraviť. Viac ako 140 poslancov tohto parlamentu napísalo list určený občanom Británie, kde ich vyzvali, aby e, prebehlo druhé referendum. To podporujem, ale mali napísať ten e, list aj sami sebe, pretože netreba zabúdať e, na to, že na rozdiel toho, čo povedal pán Ferhoštát, nie je to iba nejaká vnútorná bitka medzi konzervatívcami v Británii. Bol nejaký dôvod, prečo Británia začala na toto tému rozmýšľať, tému Brexitu? Lisabonskej mluve hovorili o subsidiarite a čo sa naozaj stalo, čoraz viac centralizácie. V, potom sme hovorili o konkurencieschopnosti, ale robili sme presne opak, harmonizáciu. Hovorili sme v Lisabonskej zmluve o tom, že každá krajina má byť zodpovedná za svoje dlhy, ale čo sa dialo naozaj, socializácia dlho. Takže povedzme si úprimne, že boli veľmi dobré dôvody, prečo aj tento parlament, aj rada, aj komisia by mali začať e, postupovať trochu inak. Ja súhlasím so všetkými, ktorí povedali, že je nepravdepodobné, že pripravíme teraz nejaký New Deal, ktorý bude e, znamenať, alebo ten, tak, takú nejakú novú, novú, novú dohodu, ktorá bude znamenať, že e, Mayovú britský parlament podporí. Takže zmeníme stratégiu. Dajme Británii taký deal, ktorý umožní Británii zostať e, v EU. Dámy a pani, toto je presne to, o čo by tu dnes malo ísť. A nie nejaké sťažovanie sa a e, vinenie Britov mali by sme si povedať, že aj my máme istú zodpovednosť za Brexit a teda mm, ponúknime Británii taký nový deal, novú dohodu, tak aby Británia mohla v Európe zostať a to e, môže byť iba taká špeciálna e, dohoda, pokiaľ ide o imigráciu. Čiže namiesto toho, aby sme vždy len vinili e, tých druhých, Britov v tomto prípade, mali by sme uznať, že aj Európa, aj Brusel je súčasťou problému a mali by byť aj súčasťou e, riešenia. Nájdime teda, a, teda vybojujme teda túto bitku za Britániu. Ďakujem pekne. Ďalej za skupinu ALDE poslanec e, Ferhofštát. Budem sa e, snažiť stručne hovoriť, pretože mám kolegov zo Španielska, konkrétne aj z Katalánska, aj z Baskicka, ktorí tiež chcú vystúpiť, tak aby sa mi nič nestalo, ale dobre. Eh, Španielsko má jednu vlastnosť, pán premiér. Eh, a vy ste dobrým príkladom. Španielsko je možno najproeurópskejšia krajina vôbec v Európe. Pretože hovorí a má odvahu hovoriť o federálnej Európe a nie veľa vašich kolegov, ktorí sem prídu, majú odvahu túto tému načať. A nie je to podľa mňa náhoda. Je to podľa mňa preto, lebo e, európska história a španská demokracia navzájom súvisia. Myslím si, že posledné obdobie v posledných desaťročiach bola, bol to Jose Borrell, e, pani Palacio, e, Miguel Moratinos a ďalší španielskí e, politici vždy E, vždy sa venovali európskym témam a boli proeurópsky. Dokonca v Španielsku tie strany sa snažia byť e, naj, e, najproeurópskejšou stranou. Aj ľudovci, aj socialisti, aj Ciudadanos, všetci chcú byť proeurópske. To sa mi páči. V každej krajine by taká súťaž mala byť. Kto je najproeurópskejší? Kto vyhrá túto súťaž? Tak by, sa to, tak by to malo byť všade. Ale musím povedať, že toto už je možno 15. rozpráva na tému budúcnosť Európy. Ja už som trochu frustrovaný. Lebo vždy sem príde nejaký premiér alebo nejaký prezident a dá zoznam nových európskych politík, ktoré potrebujeme mať, sociálne politiky, daňové politiky, migračné politiky, európska armáda a nikdy sa E, nedostaneme k tomu, prečo sa nedosahuje pokrok v týchto oblastiach a kde sú tie prekážky, prečo vždy konáme neskoro v porovnaní napríklad e, z, v porovnaní s, s Američanmi, ktorí za 9 mesiacov vyriešili e, bankovú krízu a my po 9 rokoch stále nemáme bankovú úniu. Mnohé roky obrovských tragédií v Stredozemnom mori. Gratulujem vám, pán premiér, pokiaľ ide o to, čo ste spravili s utečencami z akvária z toho z tej lode Aquarius, tak a, ale je, povedzme si rovno, je to dôsledok nehumaných politik. e, pána Salviniho. On je zdroj tejto skutočnosti a ten pôvod. A chýbajú nám európske politiky. Prečo stále nemáme európsku pobrežnú e, stráž? Prečo sme stále nedotiahli tú reformu Dublinu? Toľko rokov to už e, trvá, tieto všetky tragédie v Stredozemnom mori. Prečo stále nemáme európsku armádu. Prečo stále nevieme reformovať eurozónu? Už je to 9 rokov. 9 rokov, čo začala kríza, stále to nemáme hotové. To je tá hlavná otázka. A dúfam, že keď budete za chvíľku odpovedať, tak sa k tomu aj dostanete. Podľa mňa je to preto, že máme zatiaľ zlé inštitúcie. Zlé inštitúcie v Európskej únii a európske inštitúcie. Tá zlé inštitúcie to znamená zlé výsledky. Dobré inštitúcie rovná sa dobré výsledky. A problém je, a chcem to opäť e, zopakovať, a budem to opakovať aj do budúcna, spoločne s kolegami, jednohlasné hlasovanie, ktoré máme tu v EÚ e a najmä v Rade. To je ten hlavný problém. Toto treba vyriešiť. To je to, čo treba zmeniť. Tá nerovnováha, ktorá z toho vyplýva. Európsky parlament e, rozhodne väčšinovo, ale hra, e, rada musí byť jednohlasná. Všetky tieto príklady, čo som dal, tie všetky boli zablokované na Európskej rade. Čiže ja vás chcem poprosiť. Dnes a aj v budúcnosti, prosím, pamätajte aj na túto politickú e, bitku, ktorú tiež musíme vyhrať, pretože v opačnom prípade e, celý ten zoznam veci to budú iba také nejaké vízie, ktoré sa nikdy nezrealizujú. A myslím, že som dnes dokázal niečo, čo je takmer nemožné a to zmestil som sa do 4 minút. A teraz má slovo pán Keller za skupinu zelených. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za váš prejav. Myslím si, že ten prejav bol veľmi silný a veľmi proeurópsky, pretože mnoho ľudí si robia obavy, keď, čo sa týka budúcnosti Európy, vlády samozrejme častokrát e, nedokážu zabezpečiť dostatočný pokrok demokracie a pro e, zabezpečenie právneho štátu. Takže váš prejav bol veľmi ľubný a ďakujem vám za, hlavne za niektoré opatrenia, ktoré už boli prijaté v Španielsku, ktoré iba počiarkujú vaše snahy, ktoré ste tu vyslovili, samozrejme ako snahy napríklad zo zvýšenie minimálnej mzdy, e, ktoré pomôžu predovšetkým rodinám, ktoré utrpeli najviac po rozpočtových kráteniach a samozrejme aj váš prísnejší prístup k zdaňovaniu. A my naozaj chceme skutočnú sociálnu úniu a v to samozrejme závisí aj od úsilia jednotlivých eh, členských štátov a dúfame, že tie ostatné sa pripoja k vašemu príkladu. Samozrejme, hovoríte aj o zabezpečení toho, aby tie rodiny, ktoré si nainštalujú solárne panely na strechy, naozaj z toho aj niečo mali. Takže toto je vaša vlastná iniciatíva, ktorá má zabezpečiť, e, že e, všetci môžu nejakým spôsobom prispieť v našich snahách na záchranu tejto planétu. No a v neposlednom rade e, som rada, že ste spomínali, že vaša vláda má najväčší pomer žien v celej Európskej únii ženské práva sú ľudskými právami a stále sme nesmierne ďaleko od rodovej rovnosti a musíme prijať progresívne eh, kroky v rámci Európskej únie eh, ktoré podporia ľudské práva, práva žien a je veľmi dobré, ktoré eh, sa zasadzujú o princípy rodovej rovnosti. Samozrejme, vaša práca v Španielsku vôbec nie je jednoduchá. Zdedili ste množstvo problémov a jednou z nich je situácia v Katalánsku nekompromisný prístup, ktorým váš predchodca, ktorému a jeho prístupu sa vlastne tento konflikt ešte zhoršil. A teraz je to na vašom stole a iba eh, demokratické a spravodlivé riešenie môže vyriešiť aj e, situáciu väzňov. Pretože sú to aj bývalí naši členovia, ktorí sú v súčasnosti vo väzení. A samozrejme, na to poukazuje aj e, rozhodnutie súdu e, v Nemecku, pretože iba prostredníctvom dialogu, prostredníctvom dobrej vôle z obidvoch strán sa môžeme pohnúť dopredu a samozrejme dospejeme k riešenie, ktoré potrebuje tak Katalánsko, tak Španielsko, ale aj celá Európa. No a pán premiér, e, spomínuli ste e, základné práva, ako sa všetci o to musíme zasadiť. A musíme sa pozrieť v tomto prípade aj na Andalízu, Andalúziu, akým spôsobom sa konštituovala vláda. E, pretože krajne pravicová strana bude vo vláde, respektíve ju bude ticho podporovať a je veľmi smutné, že eh, liberáli a ostatné strany s tým súhlasia. To znamená, že nacionalisti budú rozhodovať o našej budúcnosti. Avšak to zachádza nad rámec toto. A som si istá, že mnohí z vás voči tomu majú výhrade. E, a mnoho z vás nie je s tým spokojný. Avšak musíme prijať konkrétne kroky. Nás všetkých, my všetci ako skupiny musíme zabezpečiť, že toto sa nebude opakovať. E, pretože je to hanebné. Ak ktokoľvek z nás e, vytvorí ko- koalíciu s, na- s nacionalistickými krajne pravicovými extrémy, extrémistami. Musíme využiť všetku silu, ktorá je v našich rukách, aby sme takýmto dohodám eh, zabránili samozrejme násilie na ženách nemá nikde miesto v Európskej únie. A teraz eh, by som vám chcela pripomenúť, pán premiér, že mnoho cieľov, z ktorých ste spomenuli, vrátanie rodovej rovnosti sociálnej Európy, eh, všetko potrebuje kroky aj na Európskej únii. Takže dúfame, že vaša iniciatíva eh, v rade a dúfame aj vo vašu podporu na rade a zabezpečíme to, že rada bude sledovať a nasledovať váš príklad, aby sme mali lepšiu, progresívnu, sociálnejšiu a ekologickejšiu Európu a v tom prípade sa môžete spoliahnuť aj na našu pomoc. Ďakujem za skupinu GUE pán López Bermecho. Ďakujem pekne. Pán premiér, ďakujem, že ste prišli a že ste vystúpili s prejavom o európskej budúcnosti. Je to veľmi dôležitá rozpráva, keďže naozaj v Európe máme populistické sily, E, krajne pravicové sily, ktoré e, v Európe a dnes už aj v Španielsku e, sú na vzostupe. Ale tie rizika, tie hrozby, s tým na zásade súhlasím, ale pokiaľ ide o riešenia, tam nesúhlasím s tým, čo ste vy a nakoniec aj iní lídry sem do parlamentu priniesli. Pokiaľ ide o krajnú pravicu, tieto formácie fašistických tendencií, a teď treba proti ním jednoznačne bojovať. Ten pôvod e, narastu týchto javov e, vyplýva z toho, že e, vlády nesplňajú svoje povinnosti, ktoré majú voči robotníckej vrstve. Nie je potrebné pripomínať to ako neoliberálne politiky, ktoré boli tlačené z, Bruseli, z Bruselu, naďalej podkopávali už aj tak slabú sociálnu a ekonomickú pozíciu týchto ľudí. A riadenie tej krízy, to ako sa zvládla v úvodzokách tá kríza, E, to e, tiež e, s tým súvisí, veď nakoniec to bolo v prospech tých privilegovaných ľudí a v neprospech už chudobných. A španielské vlády, či pravicové, či lavicové, vždy s týmto nejako súviseli. Nie iba jedný, ale nie iba jedna vláda, ale aj tá vaša. A E, mali sme tu rôzne e, reformy e, pra, trhu práce, tie boli veľmi škodlivé pre našich pracujúcich. Toto sa už nikdy nesme zopakovať. Vytvorila sa taká naozaj, vytvorili sa naozaj ideálne podmienky na to, aby extrémna pravica využila to, že ľudia sú v krajine zúfali a oni potom hovoria o falošných riešeniach a falošných nepriateľoch. Pán Sanchez. V Európskej únii dnes máme viac ako 140 miliónov e, chudobných ľudí alebo ľudí, ktorí majú neisté pracovné pozície, čo e, vyplýva z toho ekonomického modelu, ktorý dnes máme v Južnej e, Európe. Vychádzame z toho, že máme nízku pridanú hodnotu, že sa pracuje lacným spôsobom v úvodzovkách a častokrát ľudia sú naozaj zúfali, sú naozaj veľmi nestabilných pracovných e, pozíciách. Máme tu firmy ako Vodafone, Amazon, Deliveroo a mnohé ďalšie. E, všetko firmy, ktoré majú v svojich zamestnancoch takýchto e, pozíciách. Takto to vyzerá, keď nadnárodným spoločnosťam prenecháme všetky právomoci. Preto treba podporiť také verejné politiky, ktoré by podporovali kvalitnú zamestnanosť, kvalitné pracovné miesta, ktoré by zabraňovali zneužívaniu pracovníkov v jednotlivých členských štátoch, pretože dodnes e, voľný pohyb kapitálu išla vždy ruka v ruke s voľným pohybom chudoby a nerovnosti. A chcem vás poprosiť, aby ste už e, nepokračovali v nejakých takýchto starilných alianciách, aby ste nepodporovali právacu, e, pravicu, aby ste nepodkopávali pozíciu pracujúcich. E, ne, chceme dosiahnuť to, aby sociálna politika naozaj bola základom európskej politiky a na to je potrebné, aby ste ratifikovali Európsku sociálnu chartu. Čo spravíte preto, aby vonkajšia politika Európskej únie bola faktorom kredibility a nie mm, nejakých protikladov, tak ako je to v prípade Palestíny alebo západnej Sahary. E, mali by ste takisto meniť aj volebnú legislatívu a potom tá otázka e, rovnoprávnosti pohlavy, to je e, vec, ktorá je ohrozená. Tie pracovné ekonomické problémy na, na ne doplacajú najmä ženy, ale my s tým neprestaneme, budeme naďalej bojovať za naše záujmy. Ďakujem. Za skupinu EFDD pán poslanec Ferrara. Poslankyňa Ferrara, pardon. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem pekne, že tu ste s nami a e, hovoríme tu s ďalším lídrom európskym, o e, európskej budúcnosti a opäť musíme opakovať, že Európska únia je v momente veľmi komplikovanom a musíme sa opäť pýtať, prečo je tomu tak. Naša odpoveď je vždy rovnaká. Chybné politiky spôsobujú nespravodlivosť a škody. Dávam konkrétne príklady. Tie politiky škrtov, tie spôsobili obrovské škody v našej spoločnosti. Včera predseda Juncker na plenárke priznal, že tieto politiky škrtov a úspor spôsobili nejaké škody. Dobre, lepšie neskoro ako nikdy takéto veci priznať, ale už to bolo naozaj veľmi neskoro, už prišlo veľmi veľa rokov Eh, kým prišlo to priznanie. Eh, eh, my zhoršujeme systémy sociálnej ochrany pre našich pracujúcich a komplikujeme im ich život. Hovoriť o sociálnej spravodlivosti, o chudobe, o tej dráme, o nedostatku práce. To sú reality pre milióny európskych občanov. To neznamená, že človek, keď o tom hovorí, tak je hneď populistom. Znamená to, že si jednoducho reálne všímame to, čo existuje v našich krajinách a snažíme sa to riešiť. E, pán Juncker, ďalší komisár, nech si vychutnávajú posledné mesiace, ktoré ešte majú e, vo funkcii, pretože tie ďalšie voľby zmenia, výrazne zmenia nielen tento parlament, ale aj Európsku komisiu. A posledný príklad týchto nedobrých politik, e, ktoré chcem spomenúť, to sú tie migračné politiky. Tu naozaj máme veľký neúspech Európskej únie chýba nám spoločná pozícia, pokiaľ ide o prerozdeľovanie zodpovednosti a pokiaľ ide o solidaritu v oblasti azylu a imigrácie medzi všetkými členskými e, štátmi. To znamená, že aj azylový systém je v úvodzovkách potopený. Tieto dva základné princípy sú v článku 80 zmluvy uvedené, ale v e, realite sa presadzujú národné egoizmy a znamená to, že e, tie najväčšie náklady v úvodzokách, pokiaľ ide tieto migračné toky, to sú, mm, tie spadajú najmä na tie hraničné e, krajiny. Neúspech EÚ v týchto politikách má veľmi veľký a intenzívny dopad aj na základné e, práva a takisto e, z hľadiska sociálnych dopadov, ktoré sú odhadované ročne na nejakých 49 miliónov eur podľa najnovšej e, štúdie a tieto príklady som nespomenul len tak náhodou. Španielsko, Taliansko, to sú presne dve krajiny stredozemného e, regiónu, stredomorského regiónu, e, ktoré majú tieto e, problémy v oblasti ekonomiky, v oblasti migrácie a tak ďalej. Vy a ja sme pre príkladmi dvoch odlišných politických síl, ale naše krajiny by mali spolupracovať, aby bojovali proti škrtom, proti týmto nadmerným úsporám a aj riešili migračnú krízu. Celá Európska únia by mala v tejto veci e, byť intenzívnejšia, aktívnejšia. Mali by sme jasne vysielať signály našim občanom, e, ktorí chcú konkrétne skutky, konkrétne kroky. Mohli by sme napríklad bojovať e, proti zle využitým finančným položkám v Európskej únii. A začneme e, s Európskym parlamentom. Prečo máme e, tri sídla? Prečo chodíme sem do toho Štrásburgu? Toľko peniazy to stojí našich občanov. 200 e, miliónov eur každý rok len preto, aby 48 dní ročne sme, sme tu sa stretávali. Ako môžeme toto niekomu vysvetliť a odôvodniť, prečo toto naďalej robíme? Je to absurdné. A požadovať, e, aby sa tento systém zrušil. To nie je útok na demokraciu. Demokracia to nie je nejaké privilegium ani nejaká budova. Vážení kolegovia, vážený e, pán e, premiér, na jednej strane máme tu tie škrty, tie privilégia, tie zlé využitia finančných zdrojov a potom na druhej strane sú naši občania, ktorí požadujú zmenu. Treba ľudí dať do stredu európskych politík a do, rozhod- do stredu rozhodnutí Európskej únie. Treba rešpektovať ich práva, ich sociálny stav, a netreba ich obetovať len v mene konkrétnych ekonomických a finančných záujmov, ktoré sú na prospech iba malého počtu ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem za skupinu ENF, pán Bej. E, vážený pán premiér, vy ste sa náhodou stali premiérom kvôli tomu, že bol tam ten škandál, ktorý mal váš predchodca. A pre socialistov to bolo e, veľmi také až zázračné, by som povedal. E, mali ste e, v parlamente iba málo e, poslancov aj do dnešného dňa máte, ale bolo to veľmi negatívne pre európskych, teda španielských občanov. Pre vás možno zázrak, ale pre nich veľmi smutná vec. Stále sa zneužíva napríklad v otázkach imigrácie vaša naivita, naivita európskych jednotk, inštitúcií Ehm, nakladajú sa tí migranti, zneužíva sa pozícia eh, Európanov a tieto chybné migračné e, e, politiky. Tí ľudia, ktorí ich podporujú, samozrejme, tí vám e, k tomu e, gratulujú a chvália vás, ale samozrejme pravda je opačná. Aj s pani Merkelovou ste sa rozprávali, e, bez toho, aby ste to konzultovali e, s, so Španielmi, tak ste sa dohodli s pani Merkelovou, že budete nejakých migrantov preberať, pretože ona sa snaží tých migrantov e, zbaviť teraz, po tom, čo ich v roku 2015 prijímala. Aby ste si ani nevšimli, e, že napríklad e, v Maroku e, sú e, títo ľudia e, vo veľmi nestabilnej situácii. Pritom ukazuje sa, že je to krajina relatívne stabilná ešte v danom regióne. Vy chcete ale týchto nezákonných imigrantov privítavať a tí tým pádom sú motivovaní, aby do Španielska chodili, potom z toho vyplývajú tie chaotické situácie v Seute, v Melie, neviete si ustražiť hranice, e, snažíte sa to robiť potom niekedy aj násilím, nejde to a to isté e, ako v Berlíne platí to aj v Bruseli socialistická strana sa rozhodla, že bude podporovať e, zmenu, výraznú zmenu, pokiaľ ide španielskú ústavu a E, predsa každá vláda musí splňať svoju ústavu a e, jej e, jej paragrafy, ale je tu jedna strana v Španielsku, ktorú ste vy arogantne ignorovali, začala byť konečne úspešná v Andalúzii a to je strana Vox. Vy ste si mysleli, že Andalúzia je navždy vaša ale ukazuje sa, že to tak celkom e, nie je. V roku 2018 práve kvôli vám e, prichádzali e, tí migranti v čoraz väčších počtoch e, došlo k nárastu o 129% oproti roku 2016. Porovnajte to s Talianskom e, pana Salviniho, kde nezákonná migrácia klesa o desiatky e, percent, o veľké časti čísla, pretože jasne sa hovorí, že Taliani už neakceptujú, aby niekto nedodržiaval ich zákony, aby prichádzal na ich územie. A Mateo Salvini boje proti tejto mafii, proti tejto mafii, ktorá zneužíva ľudí takýmto spôsobom. Mali sme včera článok, kde sa ukazuje, že obchod s migrantmi je ešte výhodnejší ako obchodovanie s drogami. A to už nehovorím o nadaných spoločnostiach, ktoré sú samozrejme celé radi, že im tam prichádzajú lacní noví pracovníci. Takže e, táto migračná otázka, to je iba otázka politickej e, vôle. Aj ľudia z Guardia Civil, tí sú rovnako šikovní a schopní ako kolegovia z Talianska, ale vy namiesto toho, aby ste ich podporili, aby ste im e, uvoľnili ruky, tak ste radšej vytvorili nejaký nový fond pre integráciu migrantov. A ja vám môžem povedať a uistiť vás, že španielskí voliči už dlho túto vašu nezodpovednosť tolerovať určite nebudú. A teraz má slovo pán Ojazdovský, nezaradený. Vážení kolegovia, kolegyne, začnem tým, že by som sa chcel poďakovať pánovi premiérovi za vystúpenie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som vysloviť uznanie Španielsku, pretože viem, že každý predstaviteľ vlády nezastupuje len svoju vlastnú stranu, ale aj svoj ľud. Takže chcel by som im poďakovať a pogratulovať aj k 40. výročiu schválenia ústavy. Vypočuli sme si pána Ferhoštata, ktorý hovoril o federalizme a o tom byť presvedčeným Európanom. Myslím si, že to, čo potrebujeme, je byť väčšími realistami. Potrebujeme väčšiu konkurenciu a tým, že sa odkloníme od centralizovaných politík. Ale jedna vec mi e, chýbala a to bolo práve toto. Myslím si, že by sme mali mať jasnú predstavu o solidarite. Solidarita je vidieť potreby niekoho iného a vnímať ich. Ak eh, takáto osoba sa nachádza v núdzi, ktorá sa nestala ich eh, vlastnou vinou. Solidarita však nie je eh, kompenzovanie marnotratnosti niekoho iného. V skutku Španielsku bude jedným z našich partnerov, keď budeme hovoriť o realistickejšom prístupe. A dúfame, že to sa bude aj v e, premiérovom prejave. A teraz má slovo predseda vlády Španielska. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za otázky. Diskusia bola taká živá. Ak dovolíte, ja budem reagovať tak všeobecne, nie individuálne, aby sa to príliš e, nenaťahovalo. Ja som chcel v prvom rade hovoriť o tom, že treba chrániť Európu, aby Európa mohla chrániť nás. A to viacerí e, kolegovia spomínali a súhlasili s tým, že treba posilniť Európu. Sú tam samozrejme isté ideologické rozdiely, ale v tomto sa v zásade zhodneme. Teraz jednotlivé témy. Migrácia. Pán Weber, to je v poriadku, že vy hovoríte o tom, čo si, ako, ako to vníma realitu mm, španielská ľudovecká strana alebo strana ľudovcov, ale iba aby ste vedeli, že tá migračná kríza neprišla iba keď my sme sa dostali k moci. Už predtým tam boli veľké nárasty. Čiže to nie je, že by migrácia e, prišla až tedy, ale migračná politika sa zmenila. Dovtedy sme žiadnu poriadnu nemali. A ja chcem povedať, že my sme vždy vedeli a preto sme toto rozhodnutie aj e, prijali, teda ten Aquarius akceptovať a tak ďalej, pretože výzvy, migračné výzvy si vyžadujú to, aby všetky členské štáty, všetky štáty mali zdieľanú pozíciu, ktorá bude vychádzať z dvoch základných princípov. Poprvé, zodpovednosť a solidarita. My podporujeme zahraničnú politiku, tak ako hovoril pán podpredseda komisie. Treba investovať do rozvoja v Afrike. Treba bilaterálne spolupracovať s krajinami tranzitu, ale aj pôvodu migrácie, či to je e, Maroko, Mauretánia, Eh, ďalšie africké krajiny. Je to v záujme nielen Španielska, ale aj celej EÚ. Iba aby ste to vedeli predstaviť, Španielsko už celé roky má politiku návratu. Či to je Mauretania, či to je Maroko, či to sú ďalšie krajiny. Máme s nimi eh, dohody. Nedávno som bol v Mali a tam eh, tiež sme hovorili o politike dobrovoľného návratu zo strany štátnych príslušníkov Mali, ktorí momentálne sa nachádzajú v Španielsku. Takže táto politika návratu, my ju máme a, a ju realizujeme. E, pokiaľ ide o tú hraničnú, e, porenčnú politiku, samozrejme posledujeme aj integráciu e, migrantov. Tí, ktorí sa u nás nachádzajú, tí migranti, treba ich integrovať. A chcem vám povedať, že samozrejme sme ako španielská vláda za to, aby sa Eh, reformoval európsky spoločný systém azylu a takisto, aby sa nespochybňoval Schengen a eh, nespochybňujú to iba malé strany, ale aj strany, ktoré sú časťou eh, veľkých frakcií v Európskom parlamente, ako napríklad frakcie ľudovcov. A myslím si, že v tomto nesmieme ustupovať. Takže pre mňa je to trošku problém, keď Eh, sa tu eh, hovorí teda o tej krajnej pravici, to nie je jediný problém krajná pravica, ale eh, vidím, že tu postupne tá krajná pravica ovplyvňuje aj diskusiu strán, ktoré dakedy boli proeurópske a ktoré podporovali európsky projekt. To je ten problém. Este, este gobierno, y además le, le reconozco su... Pán Ferhovštát, vy ste dobrý rečník a naša vláda samozrejme podporuje to, aby sa finančný e, rámec e, schválil. Spravili sme to aj e, na Európskej rade. A nielen ja, ale dokonca ešte aj predchádzajúci premiér Rachoj tiež hovoril, že viacročný finančný rámec treba schváliť pred voľbami, pretože je to veľmi dôležité pre náš domáci stav, či to je polnospodárstvo, či to je migrácia, E, či to je podpora vedy a inovácií, proste je to dôležitá vec. A nemusíte sa bať, my určite tie e, všeobecné rozpočty u nás schválime, pravdepodobne v apríli. Aj predchádzajúca vláda s pánom Rajchojom, e, tá predložila rozpočty v apríli. Čiže iba chcem tým povedať, že bude to naša strana ešte skôr, než to robila predchádzajúca vláda. Nebojte sa. A ja si myslím, že tie rozpočty, ktoré sme pripravili, sú kvalitné, e, podporujú sociálne aspekty, e, redistribúcia sa tam posilňuje a takisto sú tam inovatívne formuly, pokiaľ ide o e, daňovú spravodlivosť, napríklad zdaňovanie veľkých národných technologických spoločností, zdaňovanie finančných transakcií. To sú tiež niektoré opatrenia, ktoré ste vynavrhli tu v Európskom parlamente a my tiež na nich pracujeme a mm, snažíme sa ich rozvíjať. A e, pokiaľ ide o to Katalánsko, ktoré ste spomínali, pani Keller, v Katalánsku od roku 2014 bolo 5 hlasovaní. Pokiaľ ide o 3 autonómne volebné e, procesy a potom dve také nezákonné referenda alebo neplatné referenda aké boli výsledky týchto referend eh, a týchto hlasovaní, takisto aj v rámci toho, som v štatutárnom rámci Španielska. Maximálne 48% eh, eh, voličov podporili tie independentické strany, čiže treba povedať, že väčšina za nezávislosť tam určite nie je. V parlamente majú väčšinu, pretože je tam istý volebný systém, ktorý to umožnil, ale nemajú spoločenskú väčšinu, takže odpo- uistujem vás, že väčšina ľudí v Katalánsku nepodporuje nezávislosť Katalánska. Ale nie je možné takýto politický e, projekt e, nanútiť svojim spoločanom, ktorí e, hovoria, že nechcú e, takýmto spôsobom e, nezávislosť Katalánska. Takže to je neakceptovateľné, nemôže to stať. To poprvé A po druhé, v Európe ale to platí nie iba v Španielsku, aj si môžeme zobrať region Veneto v Taliansku, alebo Korziku vo Francúzsku, alebo Bavorsko v Nemecku. Sú proste isté tlaky, e, teritoriálne hnutia, e, fragmentačné e, hnutia e, voči národným štátom. Čo je ten rozdiel medzi tým, čo sa deje napríklad vo Venete v porovnaní e, s Katalánskom? Eh, keď niekto podporoval nezávislosť napríklad Bavorska alebo Veneta, tak keď sa súdny, najvyšší, najvyšší súd eh, v Taliansku vyjadril alebo v Nemecku, tak tieto independistické eh, strany povedali, dobre, akceptujeme toto rozhodnutie, vybavené, ale v Španielsku toto sa nestalo. Napriek tomu, že Najvyšší súd opakovane rozhodol, že takéto kroky sú nezákonné a neakceptovateľné, tak napriek tomu tieto strany naďalej spochybňovali tento, eh, tento rozsudok a pokračovali vo svojich aktivitách. Čiže nebol akceptovaný zo strany týchto strán eh, ústavný postup súdneho systému v krajine. Od roku 2010 Katalánsko má regionálnu ústavu, má tam regionálny e, autonómny štatút, ktorý tiež ako taký nebol eh, katalánskou spoločnosťou odhlasovaný, odsúhlasený. To je problém, ktorý treba vyriešiť a v Katalánsku si to uvedomujú. Eh, už 10 rokov sú eh, také strany, ktoré keď sú v opozícii, používajú Katalánsko ako istý nástroj, aby tlačili na socialistickú vládu a keď sú potom pri moci, tak chcú, aby socialisti boli lojálni voči ním. Majú takúto hru. A my máme trochu iný e, prístup. My sme lojálni nie voči tej strane druhej, ale voči nášmu štátu. Štát Španielsko je veľmi decentralizovaný z hľadiska ekonomického, sociálneho, kultúrneho, e, jazykového. Sme naozaj veľmi decentralizovaný štát, e, pokiaľ ide o jazyky, vzdelávanie detí. Tam naozaj je veľmi silná miera decentralizácie. Všetci to vedia. Máme konkrétne indexy aj e, v medzinárodnom e, spoločenstve, e, ktoré hovoria, že Španielsko je na celom svete druhá najviac decentralizovaná krajina. Takže poprvé myslím si, že jasné, že independentizmus v Katalánsku poprvé musí otvoriť poctivý E, dialog a začať fungovať s tou druhou väčšinovou časťou Katalánska, ktorá nie je nacionalistická. A potom španielská vláda by mala tento dialog podporiť, umožniť ho, facilitovať ho, aby tieto dve strany sa vedeli mm, dohodnúť, aby sa vedeli odkomunikovať aj nacionalisti, aj nenacionalisti. A ja e, vás chcem vlastne ujistiť, že e, španielská vláda dnes chce prostredníctvom dialogu a v rámci dodržiavania našej ústavy vyriešiť katalánsku situáciu. Ale v prvom rade sa musí k tomuto dopracovať e, španielský nacionalizmus alebo independentizmus. Uznať, že poprvé, že nie je väčšinový e, v tomto regióne a po druhé, že sa dopracuje k nejakej novej dohode, aby sa e, tento, táto patová, patová situácia aby sa vyriešila. Toto je proste nevyhnutné, aby sa stalo. V Katalánsku nie je problémom nezávislosť, ale spolužitie ľudí. A potom eh, posledná vec, pán Weber, vy ste spomínali eh, ten návrh eh, ten parlamentný postup u nás v Španielsku, to, čo sa stalo v Andalúzii, pokiaľ ide o liberálov a ľudovcami a týmito krajinou pravicou to naozaj e, nie je v poriadku. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť a tie ďalšie otázky, ktoré sme spomínali, e, to, čo sa stalo v Andalúzii, proste bolo prekročenie istej e, hranice, ktorú máme e, v Európe, a to síce, že s krajinou pravicou sa ľudia e, nedohadujú. E, my takéto niečo nikdy nespravíme. A španielská vláda chce, aby Európa bola silná. To sú naše návrhy. Máme istú stratégiu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, pokiaľ ide o nestabilnú situáciu na trhu práce, pokiaľ ide o tú záruku pre mladých, pokiaľ ide o posilnenie Európy, tak aby aj Európa chránila nás najmä tých najviac e, zraniteľných. Vo všetkých týchto veciach e, španielská e, vláda, španielská socialistická strana bude tieto veci podporovať. A pán Ferhofštát, vy ste samozrejme veľmi skúsení, ste tu dlho v Európskom parlamente. Ja som iba pol roka španielským premiérom, takže vy samozrejme, vy ste skúsený človek, môžete byť aj frustrovaní, ja to chápem. A ja si myslím, že som navrhoval aj konkrétne riešenia, praktické riešenia. E, pokiaľ trošku nám chýba taký ten dynamický moment v Európe, tak ja si myslím, že som načrtol nejaké riešenia, pokiaľ je zahraničnú politiku aj e, iné veci, pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí napríklad na rade e, alebo v komisii. My vždy budeme obhajovať to, aby to nebolo jednohlasné, pokiaľ je o takéto dôležité otázky, ktoré sa spomínali práve e, v posledných minútach. Takže budú tam isté zmeny potrebné, e, pokiaľ je o zmluvu, ale sú aj iné zmeny možné, ktoré si nebudú takúto zmenu e, vyžadovať. Je možné napríklad tie pasarelové doložky využiť na to, aby sa niektoré tieto zmeny mohli uskutočniť, aby sme posunuli náš kontinent správnym smerom. Ďakujem pekne. Dobre, začneme teraz so spontánnou časťou eh, rozpravy. Odložili sme hlasovanie, prosím. Však dodržte minútu rečníckého času, eh, pretože čím viac dodržiame, dodrž, budeme dodržiavať pravidlá, tým viacej rečníkov stihneme eh, vzhľadom na to, že tu je 150 žiadostí. Pán Lespons. Ďakujem pekne. Žijeme v časoch fake news ale aj v časoch e, falošných presvedčení. Nie je možné povedať, že ja nikdy nebudem spolupracovať s extrémistami, keď ste vo vláde vďaka tomu, že vás podporili všelijakí extrémisti, lavicovi, bývalí teroristi, independentisti, nacionalisti. A aj ten rozpočet vám prejde iba vtedy, pokiaľ vás títo teroristi a extrémisti lavicovi a nacionalisti budú podporovať. A to, čo ste vy povedali, čo mi najviac prekážalo. Hovorili ste veľa o globalizácii, ale o jednote španielského územia ste nepovedali ani slovo. Hovorili ste e, e, potreba je tu tých žltých plagatov na to, aby ste vy niečo hovorili o e, Katalánsku máme rôzne súdne procesy, ktoré v Španielsku bežia. My sme všetci očakávali, že španielský premiér bude obhajovať španielský právny štát tu v Európskom parlamente. Hovorím to ako španielský poslanec. Už máme dva roky, čo my obhajujeme aj e, nakoniec vaši poslanci tu v parlamente jednotu, e, teritoriálnu jednotu Španielska, ale to je problém e, aj toho, že niekomu možno tu chýbajú E, jednoznačné presvedčenia v tejto veci. Bohužiaľ, bohužiaľ, vy ste španielský e, premiér a vôbec ste sa k tejto téme e, nevyjadrili. Pre nás je to veľmi dôležitá téma. Je mi to veľmi ľúto, že takto ste sa k tomu postavili, ale čo mám s tým spraviť? Pérez. Pán Garcia Pérez. Ďakujem pekne. Naozaj toto je veľmi citlivý moment pre Európu Vy ste sa jasne e, vyjadrili za európske hodnoty a naozaj je to veľmi osviežujúce, je to veľmi príjemné pre ľudí, ktorí sme presvedčení, že riešenie našich problémov je v Európe. Viac Európy, lepšia Európa. Sú ľudia, ktorí si nemôžu pomôcť a proste zoberú nejaké madridské talking points a chcú mať, e, získavať body pre svoju stranu. Ale ja si myslím, že malo rešpektujeme európsky projekt, pokiaľ nevyužijeme tento e, priestor na to, toto srdce Európy na to, aby sme hovorili o tom, ako my dokážeme spoločne riešiť problémy našich občanov. Viac sociálnej spravodlivosti, väčšie rovnováhy alebo viac rovností a neboli také veľké odlišnosti medzi ľuďmi, e, rodová rovnosť, môcť sa pozrieť ľuďom do tváre a povedať im, že naozaj Európa je riešením ich problémov. Toto my ako uh, e, skutočné Európania podporujeme aj ako sociálni demokrati a budeme vždy uh, intenzívne bojovať uh, za to, aby sme mali silnejšiu Európu, viac Európy, aby sa mohla ľuďom pozrieť do očí, do tváre a povedať im naozaj seriózne, že verte v Európu. Ďakujem pekne, že máme v Španielsku v, v Európe také vlády, ktoré nadalej obhajujú základné európske hodnoty. Honorevole Sarbatti. Pán Sarbatti. Veľký sociálny Fernsla povedal, politika začína pozorovaním skutočnosti. Včera sme tu oslavovali euro a počul som 6 prejavov, ktoré s realitou nemajú nič spoločné. Bola to prezentácia túžby, sna, zbožného priania. Potom, pán ministerský predseda, vy chcete takú Európu, ktorú chcú občania a to je tá, ktorá dá občanom pracovné miesta a mládeži perspektívu. Tak sa pýtam, prečo je eurozóna tá e, tým najpomalšie rastúcim regiónom vo svete. Prečo? Prečo máme investičné programy? Pán Timmermans povedal, aké je to výborné, čo všetko sa spravilo, ale potrebujeme súkromné investície. Prečo ich nemáme? pretože Európa je rozdelená priepasťou eura. Pozrite si Nemecko, tam sú e, daňové príjmy, nemáme žiadnu nezamestnanosť. V ostatných krajinách máme prácu, ktorá je nedostatočne zaplatená. A to nie je to, čo chceme v sociálnej Európe. A teraz pán Hart. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán premiér, Máme tu čas silnejšiu hrozbu populistov, separatistov, ale nestačí ich iba odsúdiť. E, musíme e, reagovať na príčiny tejto skutočnosti, to je tá, e, to tie nové ekonomické formy, tie nestabilné pracovné pozície a tak ďalej. Ale dnes máme skôr doktrín viac a politiky než konkrétnych riešení a politikov. Čiže netreba s populistami spolupracovať ani s tými separatistami, ktorí chcú zničiť Európu. Proti populizmu a separatizmu potrebujeme e, sa spojiť tých, ktorí chceme naďalej Európu m, budovať a obhajovať. A tí, ktorí si myslia, že Katalánsko, že to je problém Kataláncov, v Katalánsku najväčšia strana je strana, ktorá podporuje Španielsko a volá sa Ciudadanos. Nie sú to tí separatisti, sú to Ciudadanos. Dosť bolo exkluzie a dosť bolo používania, exkluzívneho používania toho, čo patrí všetkým, napríklad feminizmus. Naša duša by mala byť rovnoprávnosť, solidarita a jednota. Pán predseda eh, Sanchez, toto platí aj pre Európu, aj pre Španielsko. Honorable Bové. Pán Bové. Vážený pán predseda španielskej vlády, 5. E, novembra som bol na navšteve kolegov, bývalých kolegov z Európskeho parlamentu, ktorí dnes sú vo väzení v Španielsku. Vieme si dnes predstaviť, že v takéto situácii sme sa ocitli, že ľudia, ktorí boli zvolení na európskej úrovni najprv a potom boli zvolení v Katalánsku, legálnym spôsobom, zákonným spôsobom sú teraz vo vezení kvôli ich politickým myšlienkam. Tu v parlamente máme, alebo sme opakovane odsudili neliberálne politiky pána Orbana. Odsudili sme neliberálne politiky, ktoré vidíme v Polsku. Obvinili sme a správne sme, právom sme obvinili e, a zautočili na tie, odsudili tie e, útoky na právny štát vo viacerých e, európskych krajinách. A ja sa chcem spýtať, Španielsko kvôli svojej ústave, kvôli tej politike, ktoré, ktorá sa vykonáva v Katalánsku, tiež sa k týmto krajinám pridá, to by, bolo, to by bola veľká škoda. Ja som si vypočul váš prejav, ale ako je to dnes možné, že osoby, poslanci, e, členovia regionálnych e, vlád, e, zastupcovia rôznych asociácií sú dnes vo väzení. Samozrejme, dialog je dôležitý, súhlasím s vami, ale keď chceme dialog, tak ten dialog nemôže prebiehať, keď ľudia sú vo väzení. Treba týchto ľudí prepustiť, a potom diskusia bude možná a nikto si to nikdy, nikdy nepovedal, že nebude sa zodpovedať za svoje skutky aj pred súdom, aj keď samozrejme nechcú pred tom súde byť. Takže prepustite týchto ľudí a potom to bude demokracia. Je vous rappelle qu'il faut respecter les systèmes eh, Prosím vás, eh, rešpektujte Deontov systém. Keď hovoríte vy dva, dve minúty, tak potom niekto z vašej skupiny bude, nebude môcť vystúpiť, iba aby ste si to uvedomovali. Eh, to je proste naše pravidlo, treba ho dodržiavať. Ďalej, pán Urban Krespo. Urban Krespo. Ďakujem pekne, pán Sanchez. Vaša vláda začala tým, že prijala Aquarius a o 6 mesiacov neskôr blokovala loď Open Arms v Barcelone Radovali sa z toho fašisti ako Salvini. Slúbili ste, e, e, že sa budú nejaké zmeny v mediálnom zákone vykonávať, ale nestalo sa to. E, firmy, ktoré majú veľké zisky, ako napríklad Alcoa, prepušťajú stovky ľudí. Aj tam ste slubovali eh, zmeny a nestalo sa to. Slubili ste zmene, zmeny eh, v daňovom systéme, nestalo sa to. Eh, chceli ste regulovať tie rôzne ekonomické bubliny, to sa nestalo. Chcem sa iba spýtať, pán Sanchez, socialisti naďalej budú podporovať neoliberálne politiky veľkej koalície v Európe, pokiaľ chceme zastaviť tú reakčnú vlnu, ktorá tu v Európe je a ktorá už dnes aj vládne v Andalúzii. Potrebujeme sa otočiť o 180 stupňov, pokiaľ ide naše politiky, politiky škrtov, politiky úspor na prospech elit. Treba okamžite zmeniť smer Európy a už veľa času nie je. Treba konať. Honorable Darmouth. Ja chcem podporiť pána Bového a a to sú katalánsky väzni, ktorí boli rok, zaujímavo rok pred e, bežnej väzbe. To sú politickí väzni. Politickí väzni, ale Európa komisia nerobí nič, rada nerobí nič, parlament ako inštitúcia nehovorí nič. A dokonca aj pán Ferhofštát je ticho Európske hodnoty, o ktorých tu stále počúvame, sú potláčané. A jeden sa pýta, prečo. Pravdepodobný dôvod je, že španielská vláda podporuje európsky projekt a nejako, nejako to ospravedlňuje politických väzňov. Je to pokrytectvo najvyššieho stupňa a ja navrhujem, aby ste sa pozreli na seba do zrkadla a prestali e, a neprestali e, e, bojovať a prestali bojovať o to, aby neoslobodili týchto politických väzňov. Ďakujem za slovo. hovorí pán Epitidios. Čo prakticky môžete urobiť preto, aby Španielsko, Taliansko a Grécko prestali byť oblastiami, kde sú chytení migranti v pasci. Povedali ste, že ste pripravení vybudovať európsku armádu. Ale aby sme zvýšili vojenské spôsobilosti EÚ, na to potrebujeme nepriateľa, ktorý ohrozuje Európu. Môžete mi povedať, kto je tento nepriateľ a ktoré krajiny sú v ohrození? Pretože podľa mňa sú to len Grécko a Cyprus, ktoré sú ohrozené treťou krajinou a to je Turecko. Potom ste povedali, že EÚ musí mať schopnosť zasahovať aj mimo svojho územia. To je Európa budúcnosti, o ktorej snívate? Úloha svetového policajta? Povedali ste, že by sme sa mali zbaviť pravidla jednomyselnosti, ale ak to spravíme, členské štáty, najmä menšie štáty, budú mať menšiu moc. Viete si predstaviť, že vaša krajina by bola v menšine a nedokázala by chrániť svoje vlastné záujmy? Viete si to predstaviť teraz, pán Langer? Pani Langer, Áno, ďakujem pán premiér v prvom rade za veľmi konštruktívny prejav. Je jasné, že Španielsko je spolahlivým partnerom Európy a Európa bude spolahlivým partnerom Európy. Áno, budeme naďaj pokračovať v koheznej politike, v e, záruke mládeže a podobne, ale zodpovednosť za sociálnu Európu začína doma. Takže keď má európsky režim proti nezamestnanosti znížiť napätie doma, to je zlá stratégia, nebezpečná stratégia. E, máme dobrú ekonomickú situáciu v Španielsku vďaka práci predchádzajúcich vlád, tak pokračujte v tom. Nezaťažujme budúce generácie neudržateľným dlhom. Tam začína sociálna politika, to je zodpovednosť a solidarita, tie kráčajú ruka v ruke a to sú základom pre našu prácu a jej pokračovanie so Španielskom. Ďakujem. Teraz pán Historic. Pán Sanchez. Ako aj vaša kolegyňa spomínala budúcnosť Európy, aj my o tomto samozrejme, e, samozrejme chceme hovoriť, ale na konci sa to zvrhlo trošku na takú politi- eh, taký politický meeting na podporu pána Timmermansa a mnohí kolegovia sa pýtajú, či tá istá energia, ktorú teraz eh, používate na to, aby ste obviňovali tu všelijakých diktátorov z minulosti, či tiež budete takto obviňovať e, súčasných diktátorov vo Venezuele, na Kube, budete podporovať sankcie proti týmto e, režimom alebo budete naďalej ticho? Viacerí kolegovia to chcú vedieť, či sa to niekedy zmení. Hovoríte o tých demokratických e, hodnotách v Európe, e, že na rade e, tá demokracia nám trošku chýba, ale vy naďalej podporujete Madurov režim vo Venezuele, Castrov režim na Kube. Politických väzňov tých máme tam v týchto krajinách, takže potom môžete e, týchto ľudí podporiť, aby sa dostali von z väzenia a potom môžete hovoriť o tom, že ste veľký Európan a veľký demokrat. Ďakujem pekne, ďalej poslanec Blanko López. Mucha, mucha gracias, Ďakujem pekne. Pán e, Esteban González Pons. Byť patriotom to neznamená iba kričať Viva Espáňa, ale e, obhajovať ústavné e, a európske hodnoty a nie podporovať tých, ktorých chce zničiť. Vy ste mali príležitosť ukázať tu, že španielský patriot podporuje španielskú vládu. Tak ako vždy, my socialisti sme podporovali španielskú vládu, keď Španielsko bolo E, ohrozené a vy ste chceli, aby sme vás podporili. My sme to vždy spravili. Ale poprosím vás o jednu vec. Vy ste sa dostali e, do vlády, takže ste kričali, že Španielsko sa ide rozpadnúť, ale teraz Španielsko je rozpadnutejšie ako kedykoľvek predtým. Máme všelijakých separatistov, máme tu referenda, nezákonné referenda, ktoré sa uskutočnili vtedy, keď vy ste boli pri moci. A tá situácia sa ďalej zhoršuje, alebo zhoršovala. A je mi veľmi ľúto, že vy nechcete vytvoriť taký priestor pre dialog a spolužitie a to je presne to, o čo sa snaží španielská vláda. Ďakujem. Honorevole Tomasič. Poslanec, poslankyňa Ďakujem, pán predseda, pán premiér. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok do tejto debaty od brexitového referenda sa EÚ zameriava na problematiku ďalšej integrácie a pán Trump nás e, tlačí stále viac a viac do tejto situácie tiež. Preto sa teším, že ste hovorili o niektorých hlavných problémach, ktoré sa netýkajú len politickej integrácie. Je, sú to verejné inštitúcie, práva zamestnancov a podobne. To si sociálna Európa. Európa by mala byť zostať pevnosťou práv pracovníkov a súčasne musíme zostať globálne konkurencieschopní. A to neznamená, že musíme zaviesť nevyhnutne vysoké dania a extrémnu reguláciu. Budeme čeliť o chvíľu novej recesii, preto musíme riešiť verejné výdavky. A Dlhodobé hry Španielska s deficitom môžu predstavovať ohrozenie budúcnosti Európy? Poslankyňa Bilbao Barandíka, ďakujem pekne, pán predseda Sanchez. Ehm, občania očakávajú, že EÚ bude užitočná, že bude podporovať hospodársky rozvoj, ehm, ehm, že bude podporovať rozmanitosť ľudí a španielská, teda baskická národná strana vždy duch, konala v podobnom duchu. Aj dnes chceme podporiť stabilitu. V Španielsku máme tu 4 e, výzvy. Podporiť a zmeniť e, hospodársky model, podporiť e, hodnoty pridanej, alebo projekty pridanej hodnoty v Európe a podporiť také kroky, ktoré si vyžadujú dialog v Európe. A tie postupy, ktoré niektorí ľudia predávajú a podporujú, nie sú, sú možno lakavé, ale nie sú e, naozaj dobre fungujúce a realistické. Treba e, podporiť spolužitie. E, iba so zákonom nič nie je možné dosiahnuť. A samozrejme bez zákona už vôbec nie. To, čo sa stalo v Katalánsku, je samozrejme negatívne. A my spoločne chceme ísť cestou humanizmu, empatie, európskych prístupov, tak aby sme mali e, v našej krajine spolužitia a konkrétne riešenia. Ďakujem. Honorevole Marcellesi. Poslanec Marcellesi. Gracias, presidente. Ďakujem pekne. Pán Sanchez, my sme radi, že e, pokiaľ je v rozpočet Španielsku, máme tam pozitívne kroky, pretože e, v Európe tiež treba pripomínať, že máme taký ekologickejší e, prístup E, solidárnejší prístup, trval udržateľnejší e, prístup, ambicioznejší prístup. Nie je tu iba tá jedna možnosť. E, treba tento humanizmus. Pán Sanchez, chcete konečne zmeniť ten mediálny zákon a takisto aj pokiaľ ide o tie lode ako Open Arms, umožnite im naďalej zachraňovať životy v stredozemnom mori a pokiaľ ide o tú ekologickú a spravodlivú tranzíciu, budete ju podporovať tak, aby nikto kvôli tomu vo svojom živote neprehral, pokiaľ ide o tú čistú e, energiu. Budete podporovať, budete zatvárať e, <laughs> atomové elektrárne a zároveň e, elektrárne uholné. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Komi. Okay. Buongiorno, presidente. Dobrý deň, pán predseda a pán premiér. Vítajte v parlamente. Hovorili ste o ženách, o právach žien, o násilí na ženách. Ja to e, vítam ale samozrejme mohli by ste sa na budúce odprezentovať aj e, z, nejak, z nejakou delegáciou, kde sú zastúpené ženy, pretože vidím, že dnes sú s vami iba sami muži. E, vzhľadom na to, že Taliansko a Španielsko mali vždy dobré vzťahy, aj kvôli migrácii. Myslím si, že mohli by ste byť hovorcom E, stredomorských krajín pri e, reforme Dublinského dohovoru. E, pretože máme tu však aj inštitúciu, ktorá sa volá Európska rada. Európska rada, ktorá hlasovala eh, za Dublin aj za povinné kvóty, ale potrebujeme, aby ste sa dohodli s so ostatnými premiérmi. Eh, my, eh, ako EPP, my sme za to, čo sa týka násilia na ženách, aby, aby tu bola dôsledné prepojenie, ktoré by umožňovalo lepšie vyváženie rodinného a pracovného času, aby žena nemusela ostávať doma, aby žena bola iba ženou v domácnosti a aby to bolo povinné. Ďakujem, pán Ferber. Ďakujem veľmi pekne, pán premiér. Prosím vás, keby ste Katalánsko a Bavorsko porovnali, a porovnali fakty. V Bavorsku sme mali len raz ultralavicové hnutie za samostatnosť pred vyše 100 rokmi v čase, keď Spolková republika Nemecko, respektíve Nemecká ríša neexistovala. To je veľký rozdiel s katalánskom v súčasnosti. Nerobil by som tieto porovnania, tie sa nevhodia. Po druhé, ste nám tu hovorili, čo všetko sa má spraviť na európskej úrovni, ale ja by som rád počula, čo robí vaša vláda Nežiadajte európsku podporu v nezamestnanosti, ak na druhej strane rušíte opatrenia vašich predchodcov vo vlade, ktorí liberalizovali trh práce. Takže išlo vidíme, že klesá počet nových pracovných miest, neprichádzate s novými opatreniami, keď ide o vytvorenie viacej práce pre mladých. Rád by som o tom niečo počul. Nestačí len e, žiadať európsku solidaritu, treba aj prijať vlastné opatrenia. Subsidiarita a solidarita mm, Kráčajú ruka v ruke. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za slovo hovoríme o budú, pán Molnár, hovoríme o budúcnosti Európy a E, pred obrovskou výzvou, pre ktorou stojí náš e, demokratický systém. Európa nedokáže riešiť si Európa, kde vláda členského štátu upiera demokratické práva a buduje neliberálny systém. Ja hovorím o Maďarsku a o premiérovi Orbánovi. Jeho najlepší priateľ e, ho nazýva najbohatším človekom v krajine spolu transformovali verejné médiá. Všade máme fake news v našich médiách v Maďarsku. Členovia opozície nerobia s tým nič. Len hrstka ľudí sa stala veľmi bohatou a statisíce detí hľadujú. Korupčné prípady sa neskúmajú, a dochádza k obťažovaniu opozície a občianskej spoločnosti jej organizácií. Pán premiér, Španielsko, vaša krajina sa transformovala z diktatúry do veľmi demokratické, rešpektovanej krajiny. Chcem sa vás pýtať, čo musíme spraviť v EÚ, aby sme zabezpečili, že, nena, že sa tu neobjavia nové diktatúry? Ďakujem. Ak budete hovoriť eh, dvakrát tak dlho, berete čas vašim kolegom a potom musíme aj hlasovať. Pán Demesmaker. Bienvenido, señor Sanchez. 21. decembra som bol ešte v Barcelone, aj vy ste tam boli Chcel som sa stretnúť so štyrmi katalánskymi uväznenými osobami, ktorí začali hľadovku. Ja nechcem posudzovať váš politický projekt alebo vašu stratégiu, ale to, čo sa mi nepáči, je, že ľudia za to sú už dlhšie ako rok vo vezení, že majú svoj názor, sú obvinení z rebelie a ja vás môžem ubezpečiť, že u nás nikto, nikto nevidel nejakú násilnú rebeliu a súdy v našej krajine, v Švajčiarsku, v Nemecku tiež nie. A tam sú katalánci na slobode. Dia e, politika sa má robiť dialogu a nie cez súdy. Potom sme tu počuli o nebezpečnom nacionalizme. Áno, ten žije v Španielsku, ale nie v Katalánsku, pán Weber. Ale vo forme neofrankizmu, ktorý je nebezpečný. A ja dúfam, pán Sanchez, že vy e, potlačíte takéto hnutia, že začnete politický dialog a že prepustíte politických väzňov. Pán Tremoza. Gracias, Ďakujem pekne. Vážený pán premiér. Men Predchádzajúca eh, vláda spravila hrozný precedens v EU tým, že eh, dala do väzenia eh, pacifických, mierumilovných politikov len za to, čo sa dialo v Katalánsku. V súčasnosti Španielsko je bližšie k Turecku než k, Britániu, k Británii, veď Británii dovolili referendum Škótom o nezávislosti a čoraz viac ľudí podporuje nové referendum. To nie je v nesúlade s legislatívou. A potom komisár Almonier, e, ten hovoril o katalánskom jazyke, jazyku tu v, PES, e, v tomto parlamente. E, pýtali sme sa na to aj poslancov socialistov, veď demokracia to je hovoriť v jazyku aj niekoho druhého. Kedy konečne budeme môcť tu po katalánsky v Európskom parlamente rozprávať? a e, takéto veci sa majú riešiť dialogom. Ďakujem. Jo. Poslanec Castillo, nech sa páči. Poslankyňa Castillo, pardon. Permítame, e, Vážený pán predseda vlády, e, chcela e, by som povedať, že treba aj konať, nie iba rozprávať. Hovoríte tu o extrémizme, o tej retorike, o vylúčovaní niekoho, ale čo je problém? Realita je tá, že vy ako španielský premiér nerobíte to, o čom hovoríte od začiatku, odkedy e, vlastne bolo tam vyslovene nedôvery Rachojovej vlády vás podporujú politické strany, či to sú independentisti katalánsky alebo iní, ktorí sú e, exkluzívni. Oni sú tí, čo ostatných vylúčujú. A to nie je teória, to je prax. To sú tí, ktorí nedodržiavajú zákon, ktorí konajú protiústavne, ktorí e, konajú nezákonne. Čiže vy tu môžete prísť a rozprávať e, tu rozprávky, to je v poriadku, ale realita Eh, je v natoľko obrovskom rozpore oproti tomu, čo vy hovoríte, eh, tak eh, všetci ľudia aj v iných krajinách nakoniec na to prídu. Treba konať v súlade so svojimi teóriami a vy to nikdy nedokážete, už sa to opakovane dokázalo. Ďakujem pekne, kolega Perinsky. Pán premiér, Spomínuli ste potrebu novej legitimnosti pre demokraciu v Európe a vyzývali ste k väčšej európskej demokracii. Nemáte pocit, že ľudia majú pocit, že sa im upiera ich zvrchovanosť, právo na rozhodovanie o vlastnej budúcnosti? regióny sa masívne vyľudňujú, od, znižuje sa tam priemysel, spriemyselňovanie, Ľudia majú pocit, že nemajú čo povedať o tom, ako sa bude ich život vyvíjať. Čo by ste povedali na pojem zvrchovaná demokracia, ktorá by novým spôsobom odrážala vôľu ľudí mať aj slovo k svojej budúcnosti a súčasne by sa to spájalo s tým, že Európa musí mať nový začiatok. Táto výzva, pán premiér, je základom každého problému, od, počnúť s Brexitom až po otázku Katalánska. A teraz pán Sala Franka. Ďakujem pekne. E, vítajte, pán premiér, tu v Európskom parlamente. Povedali ste, a mali ste pravdu, že Európska únia e, vychádza z hodnú. Preto tu v parlamente vždy e, podporujeme ľudské práva bez hľadu na región, bez hľadu na krajinu, bez hľadu na kontinent, podporujeme ľudské práva vždy, všade na svete. A preto Európsky parlament má tu aj tú e, Sacharovú cenu. E, nakoniec aj Sacharov samotný bol príkladom e, obhajcu e, ľudských práv. My sme e, už trikrát dali cenu e, kubanským disidentom. Bol to Fariňas, bol to Paja a boli to e, dámy e, v bielom. A minulý rok to bolo zase pre venezuelských e, opozičných politikov.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 si to e, zaslúžia podľa vás? Keď ste boli na Kube, tak ste sa s nimi aj stretli. Boli by ste ochotní sa s nimi prípadne stretnúť? A pokiaľ ide o Venezuelu, my sme schválili tu v parlamente veľkou väčšinou uznesenie, ktoré požaduje, aby Európska únia a členské štáty dodržiavali e, tú žiadosť na Medzinárodnom trestnom tribunáli, pokiaľ ide o nedodržiavanie základných ľudských práv v tejto krajine. Ako to vnímate vy? E, myslíte si podobne ako ostatné členské štáty, napríklad Nemecko, Francúzsko, Kanada? E, teda aj iné štáty ako Kanada, e, že by ste sa pridali k tejto žiadosti? Ako to vnímate? Ďakujem pekne, poslankyňa Valenciano. Ďakujem. Pán premiér, vy možno budete e, mať pocit, že ľudovci sem prídu smutní, lebo prišli o vládu. Nikto tu nehovoril nič o Európe, ale sa ťažovali na iné veci. A tu jasne sa ukazuje, že patriotizmus ľudovcov je taký občasný, by som povedala. Oni požadujú patriotizmus od ostatných, keď oni sú pri moci, ale keď my sme pri moci, tak zrazu ten patriotizmus už je taký fakultatívny, by som povedala. A pokiaľ ide o tú myšlienku, ktorú vy ste sem prinesli do parlamentu, naozaj máme tu isté tendencie populistické, nacionalistické, deštruktívne, rozlomenia Európy, extrémistické, reakčné tendencie, reakcie proti EÚ, proti sile žien. Je to proste reakcionárska, reakčná záležitosť. E, oni hovoria, že žiadne komplexy nemáme, ale ani my nemáme komplexy. My sme proeurópsky, my sme progresívni a žiadne komplexy nemáme. Ďakujem pekne, poslankyňa teraz Faragut. Ďakujem pekne. Vítajte, pán premiér. Európa e, je e, hlavnou de- turistickou destináciou na svete a Španielsko po Francúzsku je druhou najväčšou krajinou v rámci Európy. A turizmus si tiež vyžaduje inovácie, e, trvalú udržateľnosť, bezpečnosť, stabilitu a o tomto presne chcem hovoriť. Vy ste pri moci e, práve kvôli tým ľuďom, ktorí bojujú proti cestovnému ruchu, proti turizmu, demonizujú turistov, e, hovoria o turizme, ako keby to bol nejaký veľký problém, e, všelijaké až násilné činy, vandalské činy, či to je na Balearských ostrovoch alebo inde. Toto podkopáva celý turistický priemysel v našej krajine. Je to na škodu našej ekonomiky Eh, hovoríte o tých princípoch, o tých odhodlaniach, ale mám pocit, že skôr idete v realite opačným smerom. Podporujete úmyselne eh, rozlišovanie, rozdiely medzi našimi občanmi. Vy ste tolerantní, ale voči ľuďom, ktorí tolerantní vôbec nie sú. A ste tolerantní voči ľuďom, ktorí bojujú proti Európe a proti inštitúciám. Ak chcete bojovať proti autoritarizme, tak autoritarizmu, tak v prvom, čas, v prvom rade treba dodržiavať zákon. Čiže prosím vás, vládnite e, tak ako treba, ale aby to nebol nejaký tajný pakt a aby ste hlavne získali na to mandát vo voľbách. E, ďakujem pekne, poslanec Regner. Vážený pán predseda vlády, ďakujem veľmi pekne za inšpirujúci prejav za Európu pre ľudí. Prejav, ktorý dáva nádej a odvahu. Mám otázku na vás v oblasti ženských práv žien. Máme vyjednaný v parlamente už dlho schválenú no správu na stole a to je, že majú mať muži aj ženy rovnaké príležitosti v ďalšom raste. Čo môžeme ďalej čakať? Ako sa stanete našim spojencom? Vy hovoríte, že ste za to. A ja sa obraciam teraz na predsedu Tajanyho s touto otázkou. Pozrite si pri rozdeľovaní rečníckého času aj to, či sa tam dostáva k slovu dosť žien. Je tu veľmi nevyvážený pomer a ak chceme mať túto problematiku e, na stole, tak aj žena musíte dať slovo, aby mohli na to poukázať. E, pripomínam, že sme sa podpísali pod návrh Európskej komisie, aby sme mali viac miest e, pre ženy. Bol som e, druhý signátár, pani Koraca Bild. Vidíme, že ženy sa hlasia o slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, pán premiér, zdieľam vaše obavy, ktorá sa týka protieurópskej retoriky z extrémnej pravice. A samozrejme, musíme zlepšiť legitimnosť európskeho občanstva, európskych občanov to samozrejme pravidelne sme bojovali za jednotné sídlo Európskeho parlamentu. Musíme sa dohodnúť, kde sa budeme stretávať. Kancelárka Angela Merkel a Sebastian Kurz preukazovali jasné líderstvo a prijali jasnú e, pozíciu v tom, že Európsky parlament by mal mať jedné, jedno sídlo. Vy ako pro európsky politik. Chceli by ste sa za toto zasadiť a dať to na program rady aby ste si to vysvetlovali aj občanom Španielska, aby sme sa mohli angažovať v konštruktívnom e, dialogu. Alebo to budete túto tému ignorovať a budete Eh, riskovať, že symbol mieru a zmieru eh, v Európe, ktorý je nám všetkým taký drahý, eh, sa bude stávať symbolom míňania finančných prostriedkov. Ďakujem. Pán Bolfoy. Cher monsieur le premier ministre. Pán premiér, ďakujem za to, čo ste povedali. Ďakujem, že ste tak nádejne vystupovali, pokiaľ ide o EÚ Spomínali ste sociálne otázky, ekologické otázky, otázky solidarity, hodnôt a takisto aj otázky rozpočtové. Naozaj veľmi ambiciozne ste vystupovali, pokiaľ ide o, e, o to, že 1% e, HDP členských štátov to nestačí, pokiaľ chceme mať silné európske politiky. Takisto e, veľmi ambiciozne ste hovorili, pokiaľ ide o federálnu Európu. Veľmi rada to počujem, ďakujem za to. Otázka Andalúzie E, naozaj máme e, veľké obavy a naozaj potrebujeme zastaviť akékoľvek formy nejednoznačnosti a nejakých, e, nejakých koalícií medzi pravicou a krajnou pravicou. Chceme vás usiť, že vždy vás v tejto veci podporíme. Lavičiari, progresívci, ekológovia vás v tejto veci vždy budú podporovať. Poslanec Durgajc. Ďakujem pekne. Ja e, mám najprv takú faktickú poznámku. E, prečo sú tu takéto plagáty e, zločincov vylepené po plenárke. Veď to je nedostatok rešpektu voči ľuďom, ktorí tu vystupujú a voči samotnému premiérovi. Prosím vás, upokojte sa. Pán Sanchez Eh, pán premiér, vy ste sem prišli eh, s tým, že chcete podporiť európsky eh, model, chrániť ho pred populistami a tak ďalej, ale to isté platí aj pre vás, keď už sme pri tom. Hovoríte tu o extrémizme v Európe a tak ďalej. To je všetko pekné, ale prosím vás, vysvetlíte nám tu v parlamente a všetkým európskym občanom. Vy ste predsedom španielskej vlády vďaka práve takýmto extrémistom, vďaka pučistom z Katalánska, vďaka tým čavistom z Podemos, vďaka baskickým politikom, ktorí sú vlastne politická pobočka baskických e, teroristov. S týmito všetkými ľuďmi vy paktujete. Čiže, pán premiér, e, ako to všetko vychádza, keď e, vládnete spoločne s týmito ľuďmi, čo sú absolútny odpad Španielska a celej Európy. Poslanec Javi López, nech sa páči. Presidente. Eh, pán predseda Sanchez, eh, počuli ste ako vystúpili proeurópsky poslanci, ktorí chcú mať silnú Európu, sociálnu Európu, ktorá sa venuje e, situácii na trhu práce, e, venuje sa chudobe, chudobe detí, chce e, podporiť životné prostredie, chce bojovať proti klimatickým zmenám, je otvorená, je tolerantná a splňa svoje povinnosti medzinárodného charakteru, pokiaľ ide o utečencov Eh, je to Európa, ktorá je feministická, ktorá eh, vníma eh, rodovú rovnosť ako absolútny základ. Toto je presne taká Európa, akú podporuje španielská vláda. A my, Európania, potrebujeme toto počuť a parlament to víta. Takáto Európa takisto chápe, že budúcnosť Európy bude možný iba vďaka spoločnému európskemu občianstvu, a ktorý, ktoré zo spolužitia spraví zmysel svojej existencie. A aj v mojej krajine, v Katalánsku, máme teraz takú novú politickú fázu e, dialogu, e, samozprávy, dodržiavania spolužitia, e, konkrétnych e, politických riešení problémov. Toto presne nám priniesla, priniesla nová španielská vláda a toto je jediné možné riešenie pre budúcnosť katalánskych občanov. Ďakujem, poslanec Mato. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Ja som dúfal, že aspoň tu v Európe keď budete hovoriť 37 minút, tak aspoň 10 sekúnd sa budete venovať tým e, e, regiónom ako napríklad Katnárske ostrovy, ale opäť ste to nespravili. Takže hovoríte o budúcnosti Európy, ale ten sa týka tiež e, aj takýchto regiónov, ktoré sú viac vzdialené od Európskeho centra musíme podporovať tieto regióny. Kanárske ostrovy, pre vás to je iba nejaká turistická destinácia na konci roka, ale pre tento Európsky parlament tieto regióny sú veľmi dôležité. Je to príležitosť toho, aby sme ukázali, čo má byť integračná politika, kohezná politika, solidárna politika. E, predseda Tajany opakovane zdôraznil, že tieto e, vzdialené regióny sú veľmi dôležité a ja e, dúfam, že vy, keď ste boli tu v parlamente, to tiež uvedomiť. Konajte. E, podporujte, obhajujte záujmy kanárských občanov a uistujem vás, že tu e, v Štrasburgu a v Bruseli my vás v tomto určite podporíme. E, ďakujem pekne. Ďalej e, pán e, poslanec e, Fernández. Ďakujem pekne, pán premiér. Chcem vás tu privítať. Vítam tu aj pána ministra zahraničných vecí Borela, ktorý bol predtým predsedom parlamentu. Iba chcem povedať jednu vec. Vy ste spomenuli federalizmus. Áno, musíme naďalej posilňovať federálnu Európu. To je myšlienka, ktorá funguje aj u nás e, v Španielsku. Je to proste iba uznanie istej harmónie, možnosti e, žiť spoločne e, v harmónii a v slobode. Toto potrebujeme isté aj tu v Európe, aby sme chránili našich občanov. Je takáto harmónia a vďaka nej budeme môcť chrániť aj Európsku úniu. Európska únia potrebuje reformovať svoju menovú úniu, potrebujeme ten daňový pilier a aj tú poistku e, v prípade nezamestnosti, ktorú španielská vláda e, podporuje a my socialisti tu v parlamente podporujeme a musíme získať väčšinu na najbližších, počas najbližších e, volieb aj v parlamente, aj v rade tak, aby sme takúto poistku nezamestnanosti získali a schválili a takto chránili našich občanov. Ďalej poslanec Mian Mon, nech sa páči. Ďakujem pekne, odkedy sa Španielsko stalo členom EÚ. Otázka vzťahov s Latinskou Amerikou bola veľkou prioritou pre všetkých španielských premiérov a pýtam sa, ako je možné, že dnes ste nespomenuli ani Venezuelu, eh, ani tie rokovania s Mercosurom. Eh, takže to, čo ste povedali, to je pekné, ale veľa tam toho chýbalo a to mi naozaj prekáža. Potom Brexit a otázky rybolovu. Pokiaľ ide o budúce vzťahy po Brexite, uvidíme, ako to všetko sa ešte vyvrbí, ale chcem vás poprosiť, aby ste sa venovali nielen Gibraltaru, ten si to zaslúži, ale aj e, otázke rybolovu, prístupu k vodám, medzinárodným vodám. Naozaj je to veľmi dôležité aj pre náš región Galíciu, aj celkovo pre celú EÚ. A potom, pokiaľ ide o ten finančný, vedročný finančný rámec, tie nové legislatívne dokumenty komisie, e, niektoré španielské regióny dávajú do nedobrých pozícií, tam sa môže naozaj výrazne škrtať financie, takže chcem vás poprosiť, aby ste sa aj tejto téme venovali. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalej poslanec Detien. Vážený pán predseda, som veľmi rád, že ste k nám dnes prihovorili. Nádejame sa, že prinesiete nový e, novú politiku, ktorý bude presadzovať aj záujmy bežných ľudí. Musím povedať, že e, aj mnohí Nemci majú veľmi pozitívny obraz o vašej sociálno-demokratickej e, vláde. Namiesto konfrontácie volíte skôr prístup moderácie a samozrejme zasadzujete sa aj o lepšiu ochranu ženských práv a práv žien a samozrejme popri hospodárskom raste sa snažíte aj vyrovnaný rozpočet. Poprosil by som vás, aby ste nám povedali, akým spôsobom bude vyzerať nový zákonník práce, ktoré predchádzajúce konzervatívne vlády osadili rozličnými neoliberálnymi prvkami. Čo môžete urobiť aby ste posilnili pozíciu zamestnankyň a zamestnancov. Ďakujem veľmi pekne. Na záver ešte raz pán premiér Sánchez Pérez, nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za všetky vaše pripomienky, za všetky vaše otázky, za vystúpenie všetkých ľudí, ktorí túto príležitosť využili e, a naozaj bolo to také dosť intenzívne miestami, ale však e, tak to má byť, nech e, o niečo ide, nech e, sa spomínajú rôzne témy z rôznych pohľadov, rôznych orientácií, to je všetko v poriadku. Ak dovolíte, budem reagovať spoločne, samozrejme individuálne to nebude možné a budem sa venovať takým dvom hlavným témam, ktoré podľa mňa boli dominantné a aj sú prepojené na to, čo som ja chcel v tom pôvodnom vystúpení e, zdôrazniť. A súvisí to teda aj s vašimi pripomienkami, samozrejme. Multilateralizmus, prvá téma, a potom federalizmus, druhá téma. Pokiaľ ide o multilateralizmus, ako som už povedal na úvod, španielská vláda podporuje agendu 2030 e, nielen z hľadiska politického, je to agenda tranzície na národnej úrovni, ale zároveň chceme, aby v najvyššom 10 ročí naozaj Európa bola veľkým ambasádorom agendy 2030 na celosvetovej úrovni. Agenda 2030 jednoznačne podporuje rodovú rovnosť a to ide ruka v ruke s tým, čo som ja spomínal, pokiaľ ide o európsku stratégiu rodovej rovnosti a takisto aj pokiaľ ide o to, čo robíme u nás v Španielsku, čo sa týka opatrení, ktoré súvisia s bojom proti rodovému násiliu. E, máme taký pakt k tomu, schvalujeme zákony, ktoré znižujú e, platové rozdiely medzi mužmi a ženami, situáciu na trhu práce, ktorá je odlišná a tak ďalej. A chcem ešte povedať e, jednu vec. Niektorí kolegovia spomínali, nezamestnanosť samozrejme je naďalej v Španielsku veľmi vysoká v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, to je pravda. E, tie priemery sú úplne iné v iných krajinách, áno. Ale máme dnes v Španielsku nejakých 19 e, teda situácií, kde 48% ľudí, ktorí e, sú mm, ktorí sú členmi alebo sa zúčastňujú na systémoch sociálneho zabezpečenia, sú ženy. Poprvýka takéto vysoké číslo, to je pre nás veľmi pozitívna vec. Potom pokiaľ ide o zni- e, e, chceme zvyšovať minimálnu mzdu o 22%, čo je najvyššie navýšenie e, minimálnej mzdy v našej krajine za 10 ročia, odkedy Španielsko demokratickou krajinou. A toto je na prospech v prvom rade opäť žien. To sú väčšinou tie osoby, ktoré bohužiaľ naďalej skôr majú nižšie platy. Takže oni najviac budú z tohto ťažiť. Oni. A potom pokiaľ ide o boj proti chudobe detí, to takisto je veľmi dôležitá súčasť agendy 2030. My sme e, v parlamente predstavili potrebu posilniť e, túto detskú e, garanciu alebo záruku, ako to voláme, a chceme to spraviť aj v našom španskom rozpočte, tak aby sa to dalo. Dali sme rozpočet do parlamentu, Eh, bojujeme tam proti chudobe eh, detí a posúďme všetky tieto aspekty, ktoré súvisia s touto zárukou eh, detí, mm, zárukou pre deti, ak to takto môžem nazvať. Pokiaľ ide klimatické zmeny, spomínali ste to niektorí, do akej miery Španielsko je v tejto veci odhodlané. My skoro schválime v parlamente zákon o klimatických zmenách, je to taký strategický plán, ekologickej tranzície, kde jedna z hlavných otázok najmä pre španielskú vládu je to, aby táto tranzícia bola spravodlivá, aby napríklad e, tie zóny, kde sú banici, e, priemysel, e, aby tam tiež sa vytvárali nové príležitosti, aby to nebolo zase tak, že títo ľudia najviac doplatia na túto ekologickú tranzíciu. A potom ten balíček práv a slobôd, bohužiaľ za 7 rokov konzervatívnej vlády e, sa k tomu nepristupovalo úplne správne. To je ten mediálny nahúbkový zákon tzv. E, potom reforma trhu práce, e, pracovných práv našich zamestnancov. A chcem zdôrazniť dve veci. Pokiaľ ide o ten nahúbkový zákon, momentálne je to v parlamente procese schvalovania. Dúfam, že sa to čoskoro e, od februára dúfajme aj naozaj schváli a potom pokiaľ ide o tie pracovné práva, španielská vláda podporuje sociálny dialog a za 7 mesiacov sme schválili plán e, toho, aby sme znižovali e, nezamestnanosť mladých ľudí v Španielsku. Mobilizovali sme to niekoľko miliónov eur, takisto bojujeme proti ehm, tej nestabilnej situácii na trhu práce, e, zneužívaniu, proti zneužívaniu zamestnancov. E, takže na tom všetkom pracujeme. A e, tí SZČO živnostníci u nás v Španielsku, to už sú dnes milióny, ľudí a máme tu dohodu so španielskými odbormi. Za 6, 6 mesiacov sme vyrokovali im posilnenie sociálnych záruk aj pre týchto živnostníkov. E, či to je poistné krytie v prípade úrazov v práci a tak ďalej. Podporujeme systém sociálnych agentov, e, spravili sme to aj v, na základe dohody aj so zamestnávateľmi nakoniec. Takže opakujem multilateralizmus, ekologická agenda. A potom ešte chcem na záver povedať také dve veci, ktoré sa tu spomenuli. Zahraničná politika, Venezuela. Španielská vláda, aj ja, ešte keď som bol v opozícii predtým, vždy sme povedali, že venezuelské voľby nemajú legitimné výsledky a absolútne neakceptujeme Madurovú vládu, Madurov eh, režim. A systematicky požadujeme, opakovane požadujeme, aby Madurov režim prepustil politických väzňov, tam naozaj to sú politickí väzni, a vďaka dobrým vzťahom, ktorý, ktoré má náš minister zahraničných vecí, nám podarilo dosiahnuť, aby niektorí e, politickí väzni mohli vycestovať e, do Španielska, niektorými z nich som sa aj e, stretol a španielská vláda, pokiaľ ide o Venezuelu, snažíme sa posilniť takú alianciu, takú skupinu dialógu e, európskych, ale aj latinskoamerických krajín, ktoré by pracovali na vylepšení situácie. A ešte vy ste spomenuli Francúzsko, ale Francúzsko sa nesúča- nezúčastnilo na, tej, e, na tom rozhodnutí skupiny z Limy, alebo límskej skupiny a španielská vláda sa snaží vytvoriť skôr takú e, skupinu facilitácie, ktorá by umožnila taký dialog ktorý by vyriešil možno jedného dňa venezuelskú e, situáciu. A to tiež je nakoniec prepojené aj tú migračnú otázku. Tam sú tiež veľké migračné e, tlaky. E, veľa ľudí z Venezuely sa snažia získať azyl u nás v Španielsku, ale migračná kríza nakoniec existuje aj v rámci e, Latinskej Ameriky. Peru, Kolumbia, Brazília, Chile, som sa stretol so všetkými ľuďmi a s ľuďmi zo všetkých týchto krajín a majú tam naozaj silné migračné tlaky z Venezuely. A minister zahraničných e, vecí, takisto aj španielská vláda ako taká vždy e, obhajuje uvoľnenie ekonomických prostriedkov preto, aby sme týmto krajinám mohli pomôcť nejakým spôsobom zvládnuť, ako tak zvládnuť tie obrovské migračné tlaky, ktoré sa na ich hraniciach e, nachádzajú. A samozrejme v prvom rade to platí pre Kolumbiu, ktorú 100% v tejto veci podporujeme. Pokiaľ ide o Kanárske ostrovy, to tu zaznelo, ja vás uistujem, že španielská e, vláda za tých 7 mesiacov uistila, e, teda e, podporila a dosiahla obnovenie a novelizáciu e, štatútu tohto regiónu. Vytvárame nové ekonomické príležitosti e, na Kanárských ostrovoch. Podpísali sme dohovor o, e, teda zmluvu o výstavbe ciest na Kanárských ostrovoch, takže venujeme sa tomu. A potom úplne posledná vec, viacerí kolegovia, ktorí vystupovali za ľudovcov, spomínali Katalánsko, ja som to hovoril už aj u nás v parlamente, a chcem poprosiť aj tu kolegov ľudovcov v Európskom e, parlamente, ktorí sú zo Španielska, milí kolegovia. E, mám taký pocit, že e, krajná pravica v skutočnosti určuje témy normálnej pravice. A napríklad proste z tom, toho katalánska, tej katalánskej témy. To je proste istý, istá taká karta, ktorou sa hrá, aby sa tlačilo na španielskú vládu. Samozrejme, my socialisti vždy budeme lojálni voči našej ústave, aj keď sme v opozícii, aj keď sme pri moci. A boli by sme veľmi radi, keby to konečne spravili aj naši ľudoveckí kolegovia. A po druhé, keď e, e, keď, keď chcem dosiahnuť nejakú e, stabilitu, tak skôr podporujem ten švedský model, než ten andalúzsky model, keď mám s niekým spolupracovať a dosahovať stabilitu. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán premiér španielskej vlády. A ďakujeme veľmi pekne za zodpovedanie všetkých otázok, ktoré predložili poslanci Európskeho parlamentu. Myslím si, že toto bola fascinujúca rozprava. Hovorili sme veľa o Španielsku, ale hovorili sme aj veľa o Európe či Venezuele napríklad. Toto je niečo, čo je pre nás veľmi dôležité. Bránime záujmy občanov Venezuely. Nemôžu v týchto krajinách ľudia zomierať eh, od hladu iba za to, že tam nie je demokracia a sloboda. Ďakujem a ďakujem vám všetkým.